Dobré ráno. Myslím, že môžeme začať. Dobré ráno všetkým. Dnes e, máme e, naše druhé verejné zasadnutie výboru pana. Všetkých vás srdečne e, zdravím a vítam. Dúfam, že ešte e, niekoľkí kolegovia predsa len k nám prídu. Viem, že dnes zasadajú takmer všetky výbory a viem, že prebiehajú aj hlasovania v iných výboroch, ktoré si vyžadujú vašu prítomnosť. Chcem pozdraviť najmä oboch spravodajcov, ktorí sú prítomní. Äh, die Koordinatoren, äh, alle, die interessiert sind, ja, kommen noch. A druhý spravodajca tiež Tiež chcem pozdraviť našich dnešných hostí. Ako vždy máme k dispozícii všetky jazyky kolegov, ktorí sa prihlásili. Teda všetci môžu hovoriť svojim materinským jazykom. Nerozdeľovali sme žiadne dokumenty, pretože sa držíme toho, že všetko sa rozosiela opred elektronicky. Dostali ste aj predložené písomné odpovede od našich dnešných rečníkov. Opäť sú isté technické problémy, pretože prvý rečník, ktorý bol naplánovaný, Michael Lenard, eh, vedúci medzinárodnej sekcie spolupráce v oblasti daní eh, v OSN eh, na Ministerstve pre hospodárske a sociálne veci. Ten sa mal s nami spojiť prostredníctvom videokonferencie. Žiaľ, technicky sa to zatiaľ ešte nedarí zabezpečiť, preto sme trošku pozmenili poradie rečníkov. Predpokladám, že všetci s tým budete súhlasiť. Preto by som chcel pozdraviť tých, ktorí sú tu prítomní. Karolín Malcolm. Aha, aj ona sa s nami spojí videokonferenciou. Chcem pozdraviť predsedu výboru expertov o hodnotení e, opatrení e, na boj proti praniu špinavých peňazí a e, Maniwol, pán Daniel Telesklav. Po jeho boku je generálny tajomník pán Klos. Srdečne vítam aj vás. Vy dvaja by ste teda začali. A potom máme Izabel Vejont, ďalšiu rečníčku, ktorá je riaditeľkou pre reguláciu v orgáne Európsky bankový orgán sedí tak trošku zasunutá a taktiež máme v mene Európskej komisie riaditeľku, vymenovať riaditeľku z DG Just, pani Alexandru Žur Schröder. Zatiaľ teda dáme prednosť rečníkom, ktorí sú stále prítomní. Dúfame, že medzi tým sa podarí nadviazať kontakt presne som videokonferencie a potom to vyhlásenie e, pani Karolín Melkáme príde úplne na záver. Srdečne vás všetkých hosti raz vítam. Dohodli sme sa, že dáme 7 minút e, rečníkom na úvod. Ak prekročíte svoj čas o minútu, tak e, to neseknem a potom budeme mať 5 minút na kladenie otázok v dohodnutom poradí a o čo kratšie budú vaše odpovede, o to Ehm, väčší bude priestor pre doplňujúce otázky. Toľko teda ehm, taká všeobecná rada našim rečníkom. Najskôr teda by som dal slovo pánovi Danielovi Telesklafovi, ktorý zastupuje Moneywall. Možno by ste nám mohli v krátkosti priblížiť e, prácu Moneywall. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážení poslanci, chcel by som sa najskôr poďakovať za to, že ste E, pozvali e, Manuel na toto stretnutie, e, že sa chcete oboznámiť s aspektami našej práce. Ja pokúsim sa to čo najlepšie zvládnuť v priebehu 8 minút, ktoré máme k dispozícii najskôr veľmi stručne. Manuel je výbor technických expertov Rady Európy a našou hlavnou úlohou je monitorovať plnenie na úrovni našich 34 členských štátov, teda plnenie medzinárodných štandardov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. Nebudem e, tu čítať celý zoznam 34 členských štátov. Ide o všetky európske krajiny, okrem krajín, ktoré sú súčasťou e, e, pracovnej skupiny FATF, teda pracovnej skupiny pre finančné kroky. Ide tiež vrátanie o menšie krajiny, Eh, okrem iného Vatikána a taktiež Polsko. To nie je súčasťou FATF. Týmto teda zhruba máte prehľad o tom, ktoré krajiny pokrývame. Keď sa zverejnili dokumenty Esok Monseka, uvedomili sme si, že sa to týka eh, veľkých aj malých krajín, rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajín, aj eh, napevnenie, aj mimo a Niektoré z týchto krajín sú aj e, členmi e, Manival. Niektoré sa dokonca považujú aj za e, tzv. kľúčové postavy zverejnené v, v vestníku. Presadzovanie takýchto firemných štruktúr v samo sebe nie je problémom. Z legitímnych dôvodov existujú takéto pobočky firiem eh, na eh, využívanie rôznych eh, podnikateľských štruktúr. Avšak v priebehu našej práce za posledných 20 rokov sme tiež zadefinovali viacero problémov, ktoré súvisia s využívaním takýchto štruktúr. Najmä ak tí, ktorí vytvárajú tieto štruktúry, často ide o, o verejníkov taktiež e, poskytovateľov služieb nepodliehajú pri tom dostatočnej regulácii. Okrem iného, toto je jeden z problémov, ktorý sme zistili ďalej. Okrem toho sme si všimli nedostatky v prípade, že neboli transparentné aspekty príjmov týchto právnických osôb, taktiež sa neposúvali potrebné informácie príslušným orgánom. Teda nejde o vytvorenie e, týchto štruktúr samo o sebe, ide o to, ako sa vykonáva dohľad alebo ako sa dohľad nevykonáva dohľad nad e, konaním týchto firiem. Zaznamenali sme e, viacero pozitívnych príkladov aj tiež viacero nedostatkov. Chcel by som poukázať na niekoľko Um, pozitívnych praktík, ktoré sme zaznamenali v našich členských štátoch a tiež by som poukázal aj na oblasti, na ktorých sa ešte stále pracuje. Medzinárodné štandardy na boj proti praniu špinových peňazí, e, to nie je výsledok našej práce. E, vytvorila to pracovná skupina pre e, finančné kroky. My sme jedna z organizácií, ktorá monitoruje plnenie týchto štandardov v našich členských štátoch. Tieto štandardy umožňujú vybrať si rozličné modely. Nie každá krajina totiž je v tej istej situácii Niektoré um, pozitívne príklady, ktoré sme zistili v našich členských štátoch, uh, sú nasledovné. Niektorí naši členovia zhromažďujú a potom uh, centrálne uh, ukladajú informácie o príjimateľoch v čase vzniku týchto informácií a tiež sa obmedzuje počet osôb, ktoré sa môžu uchádzať o vytvorenie postupravnickej osoby, e, napríklad e, poskytovateľia e, služieb, tie podliehajú regulácii, to je jeden pozitívny príklad. Nie každý môže tieto druhy firiem zakladať. Ide o osobitné povolanie, ktoré podlieha regulácii a ktoré tiež podlieha dohľadu. Ďalšia krajina, tá žiada vytvorenie takýchto eh, korporátnych štruktúr eh, prostredstvom poskytovateľov služieb a to plne podlieha režimu boju proti špinavým peniazí. To znamená, že klienti musia byť identifikovaní, musí sa zaznamenávať ich podnikateľská činnosť a tiež sa musí informovať o akékoľvek podozrivé činnosti. Jeden z pozitívnych príkladov je tiež krajina, ktorá žiada od všetkých právnych, právnických osôb, eh, aby si založila aspoň jeden bankový účet v danej krajine. To znamená, že informácie o e, príjmoch sú k dispozícii orgánom prostredníctvom tohto bankového účtu a orgány nemusia prechádzať e, často zložitým e, procesom žiadania o medzinárodnú pomoc. Jeden členský štát tiež vyžaduje aj od um, nekomerčných subjektov vymenovanie riaditeľa, ktorý bude mať na starosti dohľad. Aj tu teda vidíme že je to funkcia, ktorá nesie so sebou zodpovednosť podľa um, aktuálneho právneho systému a potom je táto osoba zodpovedná, ale všetci naši členovia majú ťažkosti v plnení štandardov. A to by som tiež chcel vložiť viacerými príkladmi. Jeden z nedostatkov, ktorý sme identifikovali, je nedostatok um, informácií a taktiež uvedomenia si rizik, ktoré um, s tým e, súvisia. E, dalo by sa predpokladať, že únik panovských dokumentov e, by napomohol povedomiu o týchto rizikách, ale žiaľ neplatí to. Taktiež v niektorých krajinách sa nevie toho veľa o takomto vlastníctve ziskov, najmä v prípade existencie trastov v krajine, kde neexistuje právny koncept vytvorenia a spravovania trastu. Takýto trast môže pôsobiť vo všetkých krajinách, aj keď právny systém nemá zadefinovaný eh, takýto pojem v legislatíve. Videli sme tiež viacero krajín, kde orgány požadujú registráciu akcionárov a taktiež je to nedostatok dohľadu nad spravovaním tohto zoznamu. Tiež máme viacero krajín, kde sa vychádza len eh, z dobrovoľného zverejňovania týchto informácií o príjmoch, čo je často východiskom, tento dobrovoľný prístup, ale nám trošku chýba overovanie týchto informácií. Tiež sme zaznamenali nedostatky v plnení povinnosti e, zákazníkov, to sú povinnosti všetkých finančných inštitúcií, napríklad zistovanie totožnosti e, e, klienta, taktiež príjemca, príjemcu ziskov. Videli sme teda veľké medzery v tomto systéme a to má priamy dopad potom na to, ako orgány sa môžu dostať týmto informáciám o danej osobe. Pravdepodobne, dokonca s najvyššou pravdepodobnosťou, sa budú objavovať e, ďalšie medzery aj v nebankovom sektore, ešte vo mnoho väčšej miere, kde sa pohybujú skôr um, osoby, um, ktoré sú odborníkmi v práve, taktiež e, nebankové trusty. Ďalej, čo sa týka získovania informácií o e, vlastníctve e, ziskov, napríklad systém, ktorý požaduje od firmy získať informácie od akcionárov, ktorí nemajú trvalý pobyt, toto v dokumentácii sedí, ale keď sa na to pozrieme v praxi, Vidíme často, že osoba, e, ktorej sa to týka, sídli v úplne inej krajine a má tam aj pobyt, teda je veľmi ťažké dostať sa k informáciám. Taktiež e, vidíme nedostatky v e, sledovaní zodpovednosti, pretože sa neuplatňujú sankcie alebo nie sú dostatočne odradzujúcim faktorom. Teda pre nás je mimoriadne dôležité uplatňovať v praxi aktuálne platné štandardy. Pre nás tu nejde až tak veľmi o tlak zavádzanie nových pravidiel, skôr plnenie už existujúcich pravidiel. Manival má konkrétny proces, ako docieliť, aby firmy plnili naše požiadavky. Je to veľmi e, prísny systém a veľmi pozorne sledujeme jeho plnenie. E, ten tzv. proces e, zintenzívania plnenia nám umožňuje konkrétne pomenovať krajinu a verejne vyhlásiť, e, že daná krajina v danej situácii neplní medzinárodné štandardy. Má to isté, že obrovské dopady na krajiny. Musíme teda byť opatrní pri um, volení takýchto krokov, ale uvedomujeme si, že takéto zverejňovanie bude mať významný dopad na finančné inštitúcie na celom svete, keď sa pozorovať o tom, či chcú obchodovať s danou krajinou alebo nie. Teda takýto proces sledovania plnenia, domnívame sa, je veľkou, je veľkou výhodou v tomto kontexte tiež. E, mnoho našich členov má e, nízku schopnosť konať e, a tu by rozhodne nebolo na mieste zverejňovať nejaké čierne listiny. Chceme týmto krajinám v prvom rade pomáhať buď školením, osvetov. Máme mnoho pozitívnych príkladov, ktoré môžeme posunúť aj ďalším členom. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ešte stále teda máme pred sebou veľa práce e, v snahe sledovať plnenie už existujúcich štandardov. E, pôsobíme v celosvetovej sieti. E, domnievame sa, že podobné organizácie ako aj naša majú tú istú povinnosť. Myslíme si, že konkrétne riešenie je v rukách eh, eh, jednotlivých krajín, eh, tak aby sa zlepšilo dodržiavanie pravidel o skutočnom vlastníctve. Domnievame sa, že by sa mala podporovať možnosť výberu medzi osvedčenými modelmi. Ďakujem za to, že som dostal priestor vystúpiť a veľmi rád odpoviem na otázky. Ďakujeme pekne. Pán Daniel Telesklav. Vy ako predseda tohto výboru máte bohaté skúsenosti, ak som to správne pochopil, tak tu nejde len o nové pravidlá, ide aj o presadzovanie už existujúcich pravidiel. A ja som vám veľmi vďačný za návrhy, ktoré ste nám tu poskytli. E, ideme ďalej. Zatiaľ ešte stále nemáme kontakt prostredstvom videokonferencie. Pokračujeme. Mimochodom, váš generálny tajomník je tiež v dispozícii. E, na odpovedanie otázok. Pokračujeme so zozname rečníkov pani Izabel Vajon, ktorý je riaditeľkou pre reguláciu v Európskom bankovom orgáne EBA. A sme zvedaví aj na vaše vystúpenie. Máte slovo, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení členovia výboru pana, vážení poslanci, v mene Európskeho bankového orgánu EBA. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste ma e, pozvali, aby som vystúpila na tomto vypočutí a teší ma, že e, budem e, dnes hovoriť alebo predstaviť názor dohľadu nad bankovníctvom, čiže to sme vlastne my EBA. Samozrejme, systematické zneužívanie finančného systému tak ako sa to ukázalo v tzv. Panama Papers, to podkopáva integritu a stabilitu finančného systému. To treba jasne povedať, je to pre nás dôležitá vec, my chceme tento systém chrániť. Myslím, že by bolo dobre eh, vysvetliť vám najprv stručne, aký máme záujem my, EBA, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a takisto aj pokiaľ ide o boj proti iným eh, prípadom finančných zločinov Chcem vám takisto poskytnúť prehľad toho, čo už EBA doteraz e, vykonala, aké aktivity. Také prvé hodnotenie, od e, kedy prepúkol ten škandál e, Panama Papers a potom takisto by som možno predstavila nejaké úvodné závery k tomu, ako si mi predstavujeme, že by sa mohol zlepšiť prístup Európy, pokiaľ ide o boj proti finančným zločinom. Poprvé úloha a právomoci EBA, ako pravdepodobne, e, pravdepodobne viete, my sme nezávislí orgán EÚ a našou úlohou je udržiavať stabilitu a efektívnosť európskeho finančného systému tým, že podporujeme kvalitné, efektívne a konstantné formy regulácie a dohľadu a zabezpečujeme integritu, transparentnosť finančných inštitúcií. Konkrétne naše aktivity obsahujú aj boj proti eh, praniu špinavých peňazí a proti financovaniu teroristických organizácií. A v tejto veci úzko spolupracujeme aj s ESMA a s EOPA, čo sú naše sesterské agentúry, ktoré sa tiež venujú eh, finančným trhom, poisťovníctvu a súvisiacim službám. Takže spoločne sa snažíme bojovať proti finančným a trestným činom v rámci európskeho sektoru finančných služieb. Pokiaľ ide o vykonávanie týchto povinností, EBA môže vydávať stanoviska, záväzné normy, nariadenia vtedy, keď e, si to vyžaduje európska legislatíva. A v tejto veci chcem povedať, že málo kedy k tomu dochádza. Vo väčšine prípadov sa e, tieto otázky e, riešia v rámci minimálnej harmonizácie. Takto momentálne v rámci bankovníctva finančných služieb je. A okrem toho, vydávame aj nejaké usmernenia, odporúčania, e, takže to sú také nezáväzné texty, kde príslušný orgán má e, povinnosť e, tieto splňať, pokiaľ sa k tomu teda oni tiež prihlásia. To je bežný postup, pokiaľ ide o delegovanie regulácií alebo nariadení alebo tohto nezáväzného práva a v prvom rade my sme niekto, kto dá, nastavuje isté normy, isté štandardy a máme e, m, ale už obmedzené právomoci, pokiaľ ide vymáhanie týchto noriem. Iba ak e, sa my dozvieme o konkrétnom nesprávnom postupe alebo o tom, že by príslušný orgán e, nekvalitne kontroloval, e, či normy boli splnené. Až potom my máme právo konať a vyšetrovať danú situáciu. Ale to je veľmi špecifický pohľad na situáciu. Takže aké sú aktivity, ktoré sme my vykonali po tom, čo uh, vypukol ten škandál uh, Panama Paper. My sme samozrejme túto tému veľmi E, zblízka sledovali. Z hľadiska dohľadu je veľmi dôležité uvedomiť si tri veci. Poprvé, treba pochopiť, e, či e, tieto zistenia hovoria o, poukazujú na systematický problém, pokiaľ ide o plnenie noriem, alebo plnenie noriem, ktoré sú k dispozícii. Takisto pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu e, terorizmu. A takisto, pokiaľ ide o tie širšie normy, e, ktorých máme v bankovom e, sektore veľa a e, sú vnímané ako istá obrana voči takémuto, takýmto trestným činom. Aspoň tí, ktorí majú na starosť e, dozor, to takto vnímajú dohľad nad trhom. A Takisto treba zistiť, či e, tieto zistenia e, naznačujú, že príslušné orgány e, a ich teda postupy boli neúspešné alebo zlyhali, pokiaľ ide o vymáhanie dodržiavania pravidel. A potom tretí bod, my chceme zistiť, aký dopad tieto zistenia majú, pokiaľ je o dopad na finančný systém. Čiže, aké aktivity sme vykonali? My sme vykonali vlastne dokopy tri aktivity. Poprvé, požiadali sme príslušné orgány našich členov, aby zvážili, či aktivity dohľadu sa e, vyžadujú a aby teda informovali aj EBA, pokiaľ ide o zistenia z takýchto aktivít. Na základe toho teraz môžeme povedať, že všetky príslušné orgány boli aktívne, aktívne komunikujú s bankami, hovoria rozsahu tohto problému, analizujú situáciu. Po druhé, poprosili sme, a požiadali sme príslušné orgány, aby spolupracovali so svojimi partnermi v zahraničí a takisto aj v rámci kolegy dohľadu, pokiaľ je to relevantné, k tomu sa ešte neskôr vrátim. A potom e, tretia aktivita, vyhodnotili sme, či sa, e, či sa pýtajú okamžité zmeny, pokiaľ ide o existujúci prístup EBA a boli sme v tejto veci, alebo začali sme byť v tejto veci také pragmatickejší než dovtedy. Čiže určite môžem povedať, že nejaké, na nejaké veľké závery zatiaľ je príliš skoro, ale môžem povedať, že aj po tých detailných diskusiách, ktoré boli na rade dohľadu EBA a takisto aj na podvýbore AML, e, to bol ten spoločný výbor. Tak na základe tohto môžeme povedať, že usmernenia, pokiaľ ide o boj proti e, praniu špinavých e, peňazí a proti financovaniu terorizmu, tak tieto usmernenia teoreticky alebo na papieri už väčšinu tém dobre ošetrujú. Ale čo môžeme ďalej e, spraviť, je to, aby sme vyjasňovali ešte bližšie, aké očakávania implementácie týchto usmernení reálne máme. Čiže isté aktivity už vykonávame. Pokiaľ ide o aktualizáciu týchto usmernení, najmä pokiaľ ide o, tú, o to vnútorné riadenie 2011 a takisto usmernenie AMLCFT 2015. E, tam e, momentálne pripravujeme znenie textu. Čiže je tam e, istá zmena, došlo k istej zmene, chceme byť špecifickejší, usmernenia už obsahovali nejaké ustanovenia, ktoré boli zacielené na riziko finančného, e, finančných trestných činov, e, ako súvisia e, s nižšou mierou súladu s medzinárodnými pravidlami a teda nižšou mierou transparentnosti, tak to bolo už aj pred škandalom Panama Papers, ale chceme byť ešte praktickejší a detailnejší, pokiaľ ide o implementáciu a vlastne na tomto pracujeme práve teraz. Takisto naďalej budeme hodnotiť e, situáciu. Konkrétne zistenia sa postupne objavujú, pokiaľ ide o dohľad. A jedno konkrétne zistenie už vlastne máme hotové, a to síce, že pravdepodobne sú isté, či už vnímané alebo ozajstné, to sa ešte uvidí, to sa ešte vyhodnotí, čiže ozajstné alebo vnímané právne prekážky v výmene e, informácií, v oblasti výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi e, cezhranične a v závislosti od e, miery informácií, o ktorú v danom prípade ide. Takže tam rozhodne ide o tému, na ktorú by sme sa ešte chceli bližšie pozrieť. Pravdepodobne bude istá potreba vyjasniť, či sú nejaké reálne právne prekažky alebo do akej miery tieto existujúce ustanovenia môžete využívať. Na záver chcem povedať, e, že chcem zdôrazniť, že práca vášho výboru bude veľmi dôležitá. Je možné, že odpovedou nebude viac pravidel z pohľadu dohľadu nad finančnými službami, to vnímame tak, že Európska únia už má komplexný, komplexný právny rámec, ale sú určite oblasti, kde by sme mali viac e, tlačiť na to, aby aj implementácia e, prebiehala tak, ako má. A je možné, že istá podmienka by najprv mohla byť e, potreba zabezpečiť prostredníctvom e, legislatívy, aby príslušné orgány e, mali právomoc vymieňať si všetky potrebné dôverné individuálne informácie a aby spoločne mohli koordinovať tieto úlohy efektívnym cezhraničným spôsobom. A vieme, že takéto orgány, ktoré sú zaangažované do vyšetrovaní v oblasti AML, CFT, je ich e, veľmi veľa, sú veľmi rozmanité. Niektoré sa spoliehajú skôr na taký justičný e, prístup k veci, niektoré viac na dohľad, e, niekedy taký skôr policajný prístup, takže je to taká veľmi rozmanitá situácia, ktorá trochu e, vec komplikuje. A v tom zmysle sme aj poslali list parlamentu Radia komisí. A potrebujeme ďalej bližšiu alebo užšiu harmonizáciu a koordináciu medzi členskými štátmi, pokiaľ je boj proti finančným, finančným trestným činom. Treba prijať také opatrenia, ktoré budú zdôrazňovať konvergenciu alebo posilnenia konvergenciu takýchto prístupov. Napríklad to, akým spôsobom e, riešime due diligence v prípade konkrétnych klientov a takisto EBA by e, mala dostať silnejšie nástroje, viac zdrojov na to, aby mohla vymáhať súlad s európskou legislatívou. Čiže ak to zhrniem, e, tak naša skutočná výzva je, a v tom súhlasím s predrečníkmi, je v tom, aby naozaj sa efektívne implementovala tá legislatíva, ktorá je komplexná a ktorú už máme v platnosti, najmä aby sme si mohli dobre vymieňať informácia, vymáhať jednotlivé pravidla. Ďakujem pekne. Äh, Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Oh. Ďakujem pekne. Mali sme teraz na zozname zástupcu pracovnej e, skupiny pre e, finančné aktivity. E, je to orgán, ktorý stanovuje medzinárodné štandardy žiaľ e, sa zo skromných dôvodov e, tento host ospravedlnil. Neskôr sa k nemu ešte vrátime v budúcnosti, ale aj keď e, sa nám zatiaľ nepodarilo nadviazať kontakt prostredníctvom videokonferencie s našimi hostiami. Máme k dispozícii však ich písomné odpovede. Žiaľ, iba od včerajška. Aj e, teda z toho môžeme vychádzať pri našej diskusii. Chcel by som teraz e, pozdraviť, privítať a dať slovo pani Žur Schröder, ktorá je riaditeľkou e, v generálnom riaditeľstve Just v Európskej komisii. A ona nám teraz povie niečo k tomu, aké normy štandardy sa uplatňujú na úrovni Európskej únie. Nech sa páči, pani Žuršruder z pravidla sedí v strednom rade, ako všetci. Eh, zastupcovia komisie, ale v každom prípade nech sedíte kdekoľvek, máte slovo. Gentlemen. Ďakujem, pán Lanken. Dámy a páni, vážené poslankyne, vážení poslanci, začnem najprv tým, že vám poďakujem za to, že ste zorganizovali toto osobitné vypočutie. Chcem vám taktiež poďakovať za to, že ste prizvali aj komisiu aby poskytla náhľad z nášho uhla pohľadu, pokiaľ ide o otázky e, boja proti praniu špinavých peňazí na medzinárodnej úrovni. Bude veľmi zaujímavé, ako sa dá spolupracovať na medzinárodnej úrovni a akú to má súvislosť s legislatívou EÚ. Keď sa pozrieme do rokov 90., vtedy už Európska únia prijala štyri dôležité smernice, ktoré mali za cieľ e, zabraňovať e, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Malo to zároveň posilniť vnútorný trh, posilniť ochranu pred e, trestnými činmi a terorizmom. Taktiež malo, mali prispieť ku zvýšeniu stability a ozdraviť finančný systém. Tieto nástroje Európskej únie zohľadňujú, a toto chcem zdôrazniť, zohľadňujú ako veľmi náležitým spôsobom medzinárodné e, normy, ktoré boli prijaté aj finančnou akčnou skupinou FATF. A ide o to, že sa tu vytvárajú celosvetové normy, ktoré e, majú pôsobnosť E, teda boj proti terorizmu, aj boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. Vytvoril sa taktiež systém odporúčaní, ktoré sú uznávané ako medzinárodná norma na tomto poli. FATF je veľmi dôležitý orgán pre činnosť e, ruských orgánov, ale aj Manival je dôležitý a ten je dôležitý predovšetkým pre tie krajiny, ktoré nie sú členom FATF. Takže to sme si vypočuli, aká je funkcia Manivalu. Takže hovoríme tu o tom, čo nazývame soft law, ale v podstate tieto zákony sú rešpektované v praxi a FATF vykonáva hodnotenie členov vzájomné a vykonáva sa to veľmi robustným spôsobom. Potom vzídu z toho odporúčania a dôležité je, že príslušné normy sa veľmi dôsledne plnia. Okrem toho sa potom vypracovajú správy o plnení a tieto sa zverejnia. Dochádza ku vzájomnému hodnoteniu v rámci FATF, čiže funguje tam spoločná metodika aj pre vyhodnocovací proces. Odporúčania FATF a tento vzájomné hodnotenia členov majú významné miesto v medzinárodnom kontexte pri prevencii financovania terorizmu a pri e, prevencii prenia špinavých peňazí. Normy FATF sa taktiež zohľadňujú vtedy, keď e, revidujeme európsky právny rámec ktorý sa týka pre špinavých peňazí a boja proti terorizmu. Keď pripravujeme nejaký návrh zákona, alebo keď sa majú upravovať nejaké európske aky e, v otázkach boja proti praniu špinavých peňazí, tak samozrejme berieme do úvahy aj príslušné úpravy týchto noriem a v súvislosti s európskymi aky. Európska komisia je zakladajúcim členom FATF, a aktívne prispieva k práci FATF. Nazvala by som to taktiež rokovací proces, e, ktorý smeruje ku koreňom, teda ku posilňovaniu noriem FATF. Európska komisia taktiež má veľmi významnú úlohu pri zabraňovaniu konfliktov medzi zákonmi EÚ a princípmi a normami FATF. Komisia prispieva k uľahčeniu E, reprezentácie tých členských štátov, ktorých sa toto týka. E, tlmočník sa ospravedlňuje, ale máme technické problémy so zvukom, ktorý prichádza do sluchadiel. In addition to trying to align EU law as far as possible with the latest FATF standards, The Commission also examines different policy options that go further than the FATF standards. Uh, Frau Schröder-Schur, darf, äh, darf ich äh, kurz Prosím. Vrátime sa k vám o malý okamih. Tlmočíme, ale s veľkými ťažkosťami je veľmi ťažko rozumieť. Operation. Ja, ich darf darf Sie herzlich begrüßen, wenn Sie einverstanden sind. So, if that, is that okay with you? <laughs> so, Mr. Leonard, welcome. Hello. Here's the floor. I'm getting a lot of feedback.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 Okay, sir, go on, please. Nech sa páči, pane, máte slovo. Môžem začať prejav? Pýta sa rečník. Alebo mám len niečo povedať pre kontrolu mikrofónov? You can start. No, no, Hi. Can I start? Môžem začať? Áno, nech sa páči. This, this, distinguished committee members. Vážení členovia výboru, ďakujem vám za príležitosť predniesť pred týmto dôležitým výborom eh, informácie, ktoré sú veľmi relevantné a veľmi aktuálne a vlastne reagujeme aj na to, čo sa e, vyžaduje od e, významných inštitúcií a silných krajín v tejto oblasti. Výbor OSN pre otázky zdaní je 25-členná skupina a túto skupinu vymenúva, vymenúva generálny tajomník OSN a skupina sa venuje spolupráci v oblasti daňovej a pomáha aj rozvojovým krajinám. Tento výbor od decembra tohoto roku sa bude stretávať dvakrát do roka po 4 dni a predovšetkým sa to týka od rozvojových krajín, kam smeruje táto pomoc a momentálne práve zasadá tento výbor, takže tu môžem vlastne byť prítomný na tento stretnutí s vami len do 11. hodiny a potom žiaľ budem musieť odísť. Pokiaľ ide o e, prácu podvýborov, tieto predkladajú návrhy na výbor. Dôležité je, že aj Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj DEFCO na teda v Európskej komisii veľmi strategicky pomáha pri riešení takýchto otázok. Napríklad pokiaľ ide o podporu rozpočtu a myslím, že aj v usmernení, ktoré vydáme pokiaľ, v súvislosti e, so ziskmi, ktoré sa prenášajú do iných krajín a tak ďalej, spolupracujeme s jednotlivými krajinami. A dôležité je, tomto vzájomne prepojenom svete uznávať aj integritu a suverenitu jednotlivých krajín. Musíme rešpektovať suverenitu krajín z hľadiska daňového a krajiny musia vnímať, že ich konanie má aj globálny dopad. A samozrejme treba rešpektovať aj to, že aj iné krajiny majú suverenitu e, v daňovej oblasti. Je teda dosť smutné, že dochádza k takémuto prelievaniu z hľadiska daňových údajov medzi krajinami, ale nemusí to byť vždy otázka rozvojových krajín. Druhý relevantný e, aspekt sa týka toho, že krajiny majú a potrebujú prístup ku informáciám, potrebujú e, taktiež zmysluplne spracovať tieto informácie. Preto aj toto je veľmi dôležitá súčasť globalizácie a týka sa to aj tej skutočnosti, že keď si vlády vymieňajú informácie z daňovej oblasti, tak potom do značnej miery dochádza aj k pákovému efektu voči tým, ktorí sa nechcú e, podrobiť platným normám. Toto súvisí aj s investíciami a okrem toho Eh, je to eh, aj určitá páka, ktorá eh, pôsobí na firmy jednotlivých krajín. Dôslednosť a dovolný charakter daňových údajov to je ďalší dôležitý faktor a je dôležité taktiež, aby nedochádzalo k zneužívaniu takýchto údajov. Ten systém má byť taký, aby bol dôveryhodný vo všetkých krajinách sveta. Výmena informácií sa predovšetkým zameriava na e, výmeny údajov, pokiaľ ide o zabranie dvojitého zdanenia. To súvisí s príslušným článkom dohovoru OSN. A samotná koncepcia výmeny informácií sa aktualizovala z hľadiska modelu v roku 2011 a ďalšia aktualizácia má prísť na budúci rok. Model OSN je ale dosť odlišný od modelu OECD, pokiaľ ide o dohovor o zdaňovaní. Je tu rozdiel medzi rozvinutými a rozvojnými krajinami. Dobrá vec je tá, že pokiaľ ide o výmenu informácií, tak e, môžeme povedať, že to, čo je spoločné medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, je dosť e, jasné a je toho viac než rozdielov. Teda toho spoločného je viac. A je v záujme rozvinutých krajín, aby pomáhali rozvojovým krajinám. Niekedy rozdiely sú viac zdôrazňované. Napríklad model OSN zdôrazňuje predovšetkým, že vzájomná výmena informácií sa má zamerať na e, riešenie predchádzania, teda vyhybaniu sa daňovej povinnosti, ale aj daňovým únikom. Toto sa zdôrazňuje aj preto, lebo je tu dôvodne jemný prechod medzi tým, čo na jednej strane nazývame daňová optimalizácia alebo snaha vyhnúť sa da plateniu daní a veľmi ťažko a várom, veľmi ľahko sa dá preklopiť na tú druhú stranu a to už sú daňové úniky. Automatická vzájomná výmena informácií je niečo, čo práve e, OSM veľmi podporuje. Toto určite môže mať pre všetky krajiny veľký prínos, vrátane rozvojových krajín. Ale je tu aj ten aspekt, že je nutné pomáhať rozvojovým krajinám, aby si takéto systémy vytvárali to súvisí potom aj s informačnými technológiami, ktoré musia byť k dispozícii. Takže informácie potom takto obdržané sa musia taktiež spracovať a využívať čo najlepšie. Z globálneho hľadiska sa musíme vyhnúť tomu, že by niektoré krajiny mali informácie a niektoré by nemali. Takže sú tu rozdiely zatiaľ ešte medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami aj z hľadiska správy daní. A tieto medzery súvisia aj s tým, že sú tu povedzme ďalšie veľké rozdiely a priepastné medzi rozvojovými krajinami a medzi veľkými podnikmi e, z rozvinutých krajín. Aj toto treba riešiť spoločnými silami. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem. Uh, uh, ďakujeme pekne, pán Michael Lennart. Eh, počul som, že musíte o 11. hodine odísť. Tak máte eh, pre nás viac ako hodinu času. Äh, äh, Chcel by som eh, teraz dať slovo späť pani zastupkyni komisie na posledné tri minúty a potom bude priestor diskutovať. Zatiaľ vám ďakujeme, pán Lenár. Ďakujem pekne. Ja by som sa teda začala e, opäť vyjadrovať k úlohe komisie v e, tomto procese. Komisia je zakladajúcim členom FATF e, a aktívne sa podiela na činnosti tejto pracovnej skupiny, e, najmä e, sa súčasňuje rokovacieho vyjednávacieho procesu v definícii e, štandardov FATF. Komisia zohráva kľúčovú úlohu v snahe zabrániť možným konfliktom medzi európskou legislatívou a odporúčaniami FATF. Komisia tiež môže prispieť k zjednodušovaniu e, zastúpenia členských štátov, ktoré nie sú súčasťou FATF, aj keď to zaistuje najmä Manival. A v neposlednom rade tiež sa venujeme e, vyhodnocovacím správam členských štátov. Aj to je významný zdroj informácií pre nás. A tiež nám to e, významne pomáha v našej snahe dosiahnuť plnenie legislatívy. Tiež chceme v čo najväčšej možnej miere zosúľadiť európsku legislatívu s najnovšími štandardami FATF. Komisia v tomto procese skúma rôzne možnosti, ktoré zachádzajú ešte ďalej ako štandardy FATF, a ktoré buď posilňujú existujúce štandardy FATF, e, sprísňujú ich, alebo sa venujú konkrétnym rizikám, zraniteľnostiam alebo problémom, ktoré nepokrývajú štandardy FATF, ale ktoré už boli pomenované za problémové v jednotlivých členských štátoch. Uvediem príklad. Štvrtá smernica EÚ o boji proti praniu špinových peňazí, e, tá ešte stále je v fáze transpozície a tá do veľkej miery e, zachádza ďalej než štandardy FATF. A podložím to tiež troma konkrétnymi príkladmi. Poprvé, pravidlá o politicky vystavených osobách, ďalej režim transparentnosti e, pre e, subjekty, e, ktoré držia skutočné vlastníctvo a ktoré sú tiež poverené spravovaním majetku a tiež režim, ktorý sa vzťahuje na vyplácanie za poskytovanie služieb a tovarov v hotovosti. Tiež sa venujete nedávnemu návrhu, ktorý komisia predložila v júli tohto roka v snahe upraviť túto štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí. Ide tu o tiež e, reakciu Európskej únie na nedávne teroristické útoky a na zverejnenie panamských dokumentov. A tu komisia zachádza ďalej, než to, čo stanovujú štandardy FATF. Uviedla by som aj príklad že návrh komisie chce tiež e, pokryť e, aj všetky výmenné operácie vo virtuálnych menách, aby sa zvýšili miery plnenia povinností voči e, klientom, najmä smerom k vysokorizikovým krajinám, alebo aby sa zaviedli centralizované registre bankových účtov, tak aby sa ešte viac prísnili režimy bankovej transparentnosti z hľadiska skutočného vlastníctva keďže máme smernicu aj o minimálnej harmonizácii komisia, nemôže zájsť nad rámec tejto smernice, keďže hlavným cieľom tejto smernice je odhaliť a následne postaviť pred spravodlivosť eh, subjekty, ktoré sa dopustili porušenia pravidiel. Teda je tu aj jasné prepojenie s medzinárodnou trestnou legislatívou. Ďalej sa zaberiavame na včasné plnenie nedávno schválenej štvrtej smernice. Budeme veľmi pozorne tento proces monitorovať a v prípade potreby začneme aj konanie v prípade porušenia, ak to bude potrebné. Dúfam, že týmto dokazujem naše úsilie v snahe eh, predchádzať praniu špinavých peňazí. Aj Európsky parlament je významnou súčasťou tejto štruktúry a tiež FAT a ďalšie orgány, ako napríklad Moneyball e, sa tiež podielajú e, to, na tomto procese v stanovovaní medzinárodných štandardov a tiež e, Európska komisia má svoju úlohu v tomto procese. Ďakujeme pekne. Pani Žurš Roder, chcel by som sa ospravedlniť, že sme vás prerušili. Mali sme také informácie, že pán Lenár má k dispozícii čas iba do 10. hodiny. Teraz nám povedal, že je k dispozícii do 11. hodiny. Komisiu e, tu tak či tak máme kedykoľvek, e, preto veríme, že nám to prepáčete, že sme vás takto prerušili teraz. Máme už e, spojenie s pani Karlin Melkom, ktorá je poradkyňou riaditeľa v Centre OECD, OECD pre daňovú politiku a, a daňovú správu. Máme už s vami spojenie prostredníctvom videokonferencie. Srdečne vás zdravíme. Pani Makom. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachrüsten. Oui. Ja. C'est bon? Okay. C'est bon. It's fine. Carolyn Malcolm, you have the floor. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem aj za to, že dávate priestor aj OECD, aby sme aj my sa zúčastnili tejto diskusie. Je to veľmi aktuálna téma, preto nás teší, že aj my dostávame priestor. My sa tejto téme veľmi pozorne venujeme, úzko spolupracujeme s Európskou úniou eh, v oblasti eh, presúvania ziskov a taktiež daňovej eh, optimalizácie v agende transparentnosti e, sa veľmi angažujeme aj v rámci globálneho fóra e, na presadzovanie daňovej transparentnosti v snahe e, podporovať výmenu daňových informácií. Dostala som vopred viacero otázok, teda najskôr by som vám možno približila aktuálny stav plnenia medzinárodných štandardov daňovej transparentnosti otázky, ktoré sa týkali dostatočnej robustnosti týchto štandardov, by som tiež odpovedala. Myslím, že toto sú podstatné témy v kontexte panamských dokumentov, ale tiež v širšom kontexte boja proti praniu špinavých peňazí ehm, v kontexte tých eh, sa daňovej povinnosti daňových únikov. Neskôr by som zdôraznila, že keď sa pozrieme na daňové, pardon, na panamské dokumenty, je potrebné uvedomiť si, že je rozdiel medzi tým, aká je naša aktuálna situácia z hľadiska medzinárodného rámca na presadzovanie daňovej transparentnosti a situáciou spred 6-7 rokov, keď sa toto úsilie rozbehlo. Myslím, že panomské dokumenty a zverejnené informácie e, nám pripomínajú historickú povahu e, odhalení v týchto dokumentoch v porovnaní s aktuálnou situáciou e, výmeny informácií. Ako zrejme viete, existujú dva významné štandardy v daňovej transparentnosti. Jednak je výmena informácií na požiadanie a druhá e, je automatická výmena informácií. Medzinárodné štandardy pre automatickú výmenu informácií a účtovných informácií. E, to je proces, ktorý vyvinula OECD v roku 2014 a odvtedy už máme 101 eh, právnych systémov eh, z celého sveta, ktoré sa zaviazali plniť tieto štandardy a už aj začali prvé výmeny, respektíve eh, v rokoch 2017-2018 začnú prvé výmeny na základe tohto systému. Hľadiska toho, kto sa zaviazal dodržiavať tieto štandardy, tu sme sa zameriavali na krajiny G20, krajiny OECD, ale tiež krajiny, ktorých fungujú významné finančné centrá rozvíjajúce sa krajiny sú tiež e, vítané zúčastňovať sa e, tohto programu podpory daňovej transparentnosti, ale nemajú povinnosť e, podrobovať sa tým istým časovým plánom, teda nevzťahujú sa na ne roky 2017-2018. A tu chceme zohľadniť najmä ich obmedzenia, ktoré spomenul už Michael Lenard, tak aby tieto krajiny mali potrebné technické vybavenie, informač, informačné technológie, ktoré sú potrebné, je im však poskytovaná podpora, aby sa stali súčasťou e, tohto systému automatickej výmeny informácií. Máme teda 101 e, branných systémov na celom svete, ktoré sa zaviazali e, aktívne si vymieňať informácie. Vidíme v procese výmeny informácií na požiadanie, že globálne fórum sa vyznačuje eh, veľmi eh, silným procesom eh, vzájomnej revízie. Je to dosť silný rámec, ale tiež sa pozeráme na to, či ehm, tieto subjekty majú administratívnu schopnosť ehm, vyhovej požiadavke v prípade, že sa im zašle. Je to relevantné najmä v oblasti výmeny informácií na požiadanie, tak aby sme pomohli krajinám plniť záväzky, ktoré si stanovili. Toto je napokon ich konečný cieľ, aby tieto krajiny si stanovovali reálne záväzky, aby sa mohli následne plniť, ale tiež, aby sme mohli stanoviť také porovnacie kritériá, ktoré by nám e, poskytli prehľad o tom, aká je situácia krajiny v plnení záväzkov, tak aby žiadna krajina e, nebola ponechaná osamotená v ťažkostiach e, v plnení záväzkov. Teda tento Proces zemnej revízie bol v tomto smere veľmi pomocný. E, doposiaľ sme dostali viac ako 500 rôznych odporúčaní, ktoré krajiny od začiatku tohto procesu už plnia. Globálne fórum tiež poskytuje podporu e, svojim 137 členom, ktorí sa zaviazali vymeniať si informácie na požiadanie. Je to teda kombinovaný proces poskytovania podpory, ale tiež e, podrobný systém vzájomnej revízie. A týmto sa dostávam k automatické výmene informácií. Tento systém automatické výmene informácií e, sa týka štandardov, ktoré by sa mali zatiaľ uplatňovať v rokoch 2017 až 2018. Zatiaľ teda nedokážeme e, revidovať tento proces, keďže ešte nezačal. Globálne fórum e, v súčasnosti pracuje na tom, aby pomáhalo krajinám prijať potrebné kroky v plnení medzinárodných dohôd aby tieto výmeny informácií automaticky mohli prebiehať, tiež aby mali potrebnú domácu legislatívu v platnosti, čo je veľmi dôležité mm, z hľadiska požadovania od toho orgánu poskytovať tieto informácie. Mm, daňovým úradom tiež e, pracujeme na viacerých systémoch, e, aby sme dokázali poskytovať čo naj E, výhodnejší e, spôsob e, podpory asistencie. Je to systém IT, ktorý spolu vytvorila OECD, aby tieto výmeny informácií mohli prebiehať medzi daňovými správami v bezpečnom prostredí. A tým, že vznikne jeden centralizovaný systém, a bude to nielen cenovo východné pre zúčastnené vlády, ale tiež tým zaistíme, že to rozhranie medzi jednotlivými systémami bude zharmonizované, nebude potrebné nastavovať jeden systém na druhý jednotlivo. Teda len čo prvé výmeny informácií prebehnú, globálne fórum tiež začne proces e, vzájomnej revízie o plnení štandardov, teda budeme sa venovať nielen výmene informácií na požiadanie, ale aj automatickej výmene informácií. A tedy potom získame jasný prehľad nielen o záväzkoch, ale tiež získame prehľad o tom, nakoľko sa tieto záväzky plnia v praxi, či krajiny sú schopné ich plniť a budeme tiež schopní im poskytnúť potrebnú pomoc a podporu. Z hľadiska podpory mm, jurisdikcií, ktoré ešte eh, si nestanovili medzinárodné eh, záväzky. Eh, tu sa ukazuje, že proces vzájomnej revízie je veľmi efektívny eh, z hľadiska požadovania eh, verejnej zodpovednosti, ale tiež eh, OECD bola poverená G20 v júli tohto roka na stretnutí v Čendu do júla 2017 vypracovať pre summit G20 zoznam takých jurisdikcií, ktoré zatiaľ nedosiahli potrebný pokrok v procese plnenia medzinárodných štandardov e, kritériá. E, konkrétne sú tri, ktoré boli zverejnené v júli a do e, polovice roka 2017 budú mať teda tieto krajiny, štáty dostatok času vyhodnotiť, či sú schopné plniť záväzky do júla 2017, tak aby všetky krajiny sa postupne posúvali eh, na smerom k plneniu medzinárodných štandardov, čo je zrejme cieľom celého tohto procesu. Ďalej sa jedna otázka týkala toho, či ide o posilnenie plnenia aktuálne platných štandardov, alebo či je potrebné ich nejakým spôsobom upraviť, aktualizovať. Myslím si, že doposiaľ, a tu sa vraciam k svojmu pôvodnému vyjadreniu a oddelením toho, čo sa udialo v minulosti a ako sa to prejavuje na odhaleniach z panamských dokumentov, ale tiež e, a v akej fáze sme v súčasnosti, a aký významný pokrok sme dosiahli v posledných 7 rokoch. V súčasnosti z informácií, ktoré dostávame od globálneho fóra, z ich skúseností, tiež z procesu zanovej revízie, vidíme, že je potrebné zamerať sa na plnenie už platných štandardov, nie na vytváranie nových štandardov. Štandardy, ktoré sú v platnosti daňovej oblasti, tie e, zahrňajú aj informácií o skutočnom vlastníctve. Už sú dostatočne robustné a je potrebné presediť najmä ich plnenie. Ďalej úloha daňových správ, daňových úradov a tiež orgánov, ktoré majú na starosti boj proti praniu špinavých peňazí. Musíme sa snažiť podporovať ich spoluprácu týchto orgánov a tiež aby mali eh, právne predpoklady pre eh, vzájomné posúvanie si informácií a tiež, eh, aby mohli prakticky spolupracovať navzájom vychádzajúc z týchto spoločných informácií. Teda teraz sa zameriame na praktické aspekty, nie na prehlbovanie aktualizáciu už platných a robustných štandardov. Toľko teda z mojej strany v tejto chvíli veľmi rada odpoviem na prípadné otázky. Ďakujeme pekne. Karolín Malkom. Chcel by som všetkým rečníkom srdečne poďakovať za ich vystúpenia. Nechali sme vám trochu viac času ako tých stanovených 7 minút, keďže sme chceli získať čo najrozsiahlejší prehľad o aktuálnom stave eh, na tomto prvom našom stretnutí eh, tejto povahy. Chcel by som v tejto fáze pozdraviť eh, hostí eh, našej kolegyne Heidi Hautala z Fínska. A teraz otváram diskusiu. Dostávajú priestor poslanci. Máme už dohodnuté poradie rečníkov. Začneme oboma spravodajcami. Najskôr za SAD pán Jefe Kofot a potom spravodajca za skupinu ALDE Petr Ježek vy ste spravodajcami pre celý parlament, ale predsa len som spomenul aj vašu politickú príslušnosť. Bude to v takom poradí, že e, máme 5-minútové úseky k dispozícii a chcem upozorniť kolegov, aby e, sa obrátili na konkrétneho rečníka vo svojich otázkach, e, pričom zdôrazňujem, že pán Lenár je k dispozícii iba do 11. hodiny a štyria ostatní hostia sú k dispozícii aj dlhšie. Nech sa páči, pán Kofot. Thank you so much. Ďakujem pekne. Ďakujem aj našim hostom za tie skvelé prezentácie o existujúcich problémoch. Vyzerá to, že tu je konsenzus, pokiaľ ide o to, že tie normy, tie štandardy, ktoré boli za posledné roky vytvorené, sú správne a že problém je skôr v implementácii alebo s implementáciou. A teda otázka je, e, prečo tieto normy ich, e, prečo, prečo ich dobre neimplementujeme. Kto je za to zodpovedný e, v rámci EÚ a na koho môžeme zatlačiť, aby to fungovalo lepšie. Škandál Panama Papers ukázal taký tajný tajomný svet a novinári povedali, že pokiaľ si kúpite anonymitu, tak môžete potom e, využívať na daňové úniky, na pranie špinavých peniazí a tak ďalej. A teda čo si myslíte, keď e, e, krajiny napríklad stále umožňujú akciu akcie na doručiteľa a podobné systémy, vieme povedať, že naozaj sme schopní identifikovať skutočného vlastníka, nepotrebujeme možno nejaký centrálny register v rámci Europolu alebo nejaký spôsob e, hovoriť o skutočnom vlastníctve, k čomu nejaký systém, kde by mali prístup jednotlivé krajiny a mohli by si to pozrieť, je to chyba, e, je to nezáto kapacity alebo chyba skôr e, politická vôľa, prečo to neexistuje. V niektorých krajinách vidíme, že chyba politická vôľa, ako tieto normy implementovať. Ale myslím, že sa zhodneme, že tie normy, ktoré máme, sa nám nedarí implementovať a ako Panama Papers ukazujú, e, je to naďalej problém. Ďakujem pekne, kto chce na to zareagovať, najprv sa spýtam pani Melkon, nech sa páči. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. To je dobrá otázka. Prečo doteraz sa nám tá implementácia nepodarila. Treba povedať e, v tomto kontexte aj, že došlo k pokroku zo strany mnohých krajín, ktoré tie normy už dodržiavajú a naozaj tá praktická implementácia tam beží. Takže nechcela by som povedať, že všade tá implementácia je neúspešná. Ale samozrejme, dá sa spraviť aj viac. A potom otázka prečo. Prečo je to tak? Treba sa pozrieť na historický kontext. E, my sme sa naozaj výrazne posunuli od situácie napríklad v roku 2006-2007 ešte pred krízou, kde e, bolo bankové tajomstvo na celom svete, e, veľa všelijakých tajných e, záležitostí. To sa dnes e, zmenilo, dnes už vieme, e, kto sú e, majiteľi, už nemáme ten systém akcie na doručiteľa a v tomto zmysle sa situácia naozaj zmenila. Čo sa stalo v roku 2014, to bol tiež veľký krok do, dopredu. To znamená, že teraz nielen orgány AML sa snažia e, tlačiť e, na vymáhanie pravidel skutočného vlastníctva, ale vidíme, že už aj daňové orgány to vyžadujú. A tento dvojitý e, prístup e, e, má svoj pozitívny dopad. Aj OECD nakoniec sa ho tlačí, takže na implementáciu to určite bude mať pozitívny dopad. Takisto je koordinácia medzi agentúrami. Bude mať tento pozitívny dopad. Pokiaľ ide o skutočné vlastníctvo, a teda či centrálny register je potrebný. Momentálne sa pozeráme na jednotlivé možnosti. Nechcem to nejako detálne preberať, ale ťažko na to povedať E, jednoznačne, ak bude centrálny register, ako ho aktualizovať, kto má k nemu prístup, ako často treba aktualizovať, ako zdieľať tieto informácie s daňovými orgánmi v zahraničí alebo s orgánmi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. A takisto je otázka, či to bude finančná inštitúcia alebo riaditeľ e, spoločnosti alebo kto v tej jurisdikcii a v prípade tých e, noriem, proste kto vie, e, kto je to skutočný vlastník a ako sa táto, tieto informácie zdieľajú. Pán Telesklav, nech sa páči. Ďakujem pekne. Zaznelo veľa otázok, ale sú kvalitné, takže pokúsim sa na ne zodpovedať. Poprvé, e, nástroje, vrátanie akcií na doručiteľa. E, súhlasím s kolegyňou z OECD, už veľa bolo vykonané u nás e, v rámci našich členov, 34 e, členov, už nemáme ani jednu krajinu, ktorá by nezrušila akcie na doručiteľa. A potom škandály ako Panama Papers, vidíte, že ako situácia vyzerala za posledných 20 rokov, ale už nevidíte tam, ako sa situácia vyvinula za tých 20 rokov a kde sa nachádzame dnes. Tým chcem povedať, že teraz je všetko na jednotku, ale pokiaľ ide o e, bankové tajomstvo a podobné témy, myslím, že e, s, došlo k veľkému e, pokroku. Pokiaľ sa pozrite na automatickú výmenu informácií na zoznam krajín, tak kolegovia to budú vedieť lepšie, ale e, viaceré krajiny, ktoré boli e, e dakedy v kategórii e, daňových rajov už nimi nie sú. Takže aj tam sa situácia mení k lepšiemu. Potom otázka skutočného vlastníctva, kde tie informácie môžete mať uvedené, či to má byť nejaký centrálny register alebo necentrálny, decentralizovaný. E, medzinárodné normy umožňujú, umožňujú aj jednu, aj druhú možnosť, takže každá krajina si to môže rozhodnúť sama alebo aj krajina alebo Európska únia v našom prípade. Čiže nejde o to, kde sa nachádzajú tie informácie, ale skôr aké sú kvalitné. Čiže bez hľadu na to, kde sa tie informácie nachádzajú, aké sú kvalitné, to je rozhodujúce. Ako príslušné orgány môžu získať prístup k týmto informáciám, to je dôležitejšie než to, kde sa tie informácie nachádzajú. Otázka je to e, otázka kapacity alebo politickej vôle. E, to je dobrá otázka. V niektorých krajinách naozaj chýbajú kapacity. E, bohatí, bohatí zločinci, keď sa na to pozrite, ako fungujú v niektorých krajinách sveta, porovnáte to napríklad s kapacitou miestneho policajta v nejakej rozvojovej e, krajine, tak samozrejme tam je obrovský rozdiel a treba o ňom hovoriť. Za tých 25 rokov, čo sa ja venujem, tej, venujem e, tejto téme, e, tej politické vôle, vidím viac. Niečo z toho vyplýva z tých monitorovacích operácií, ako napríklad tie čierne listiny. Takže otázka je, či to je všeobecná politická vôľa alebo niečo, čo politici musia robiť. Ale v konečnom dôsledku je politická vôľa a vidíme ju bez hľadu na to, čo to motivuje. Ďakujem e, pekne, čo sme už trošku e, teraz prekročili. To bolo e, už pri tých prvých otázkach jasné. Teraz ale poprosím pána Petra Ješka, ktorý tiež spolu s pravodajcom, aby sa vyjadril. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem dámy a páni za to, že ste sem dnes prišli, za to, že prípadne ste prepojení. A mám všeobecnú otázku ešte k tomu, čo povedal aj kolega Jepe. Alebo k tej téme, ktorú načal. Počuli sme, že máme celkom komplexnú, robustnú legislatívu, ktorá už je v platnosti, ale treba ju lepšie implementovať, lepšie vymáhať. Čiže chcem sa spýtať, čo môžeme spraviť my, nemožno v tomto prípade ako legislatóri alebo spolulegislatóri, ale e, v našej úlohe členov tohto výboru. V končnom sledku my by sme mali sa dopracovať k nejakým odporúčaniam, ako môžeme byť nápomocní. V tomto prípade neočakávam, že celú odpoveď mi dnes dáte, ale prípadne možno by ste mi mohli odpovedať aj písomne. To by tiež mohlo byť užitočné. Ďakujem. Kto chce zareagovať? Pán Lenard prípadne, vedeli by ste na to zareagovať? Chcete vystúpiť? OK. Eh, dan Herr eh, Telesklav. Tak možno pán Telesklav a pani Žur Schröder by vedeli odpovedať túto otázku. Ďakujem. Ja môžem povedať, že rozhodne je dobrý nápad posilniť tie orgány, ktoré monitorujú plnenie týchto pravidel zo strany jednotlivých krajín. A potom, ako zabezpečiť globálne uplatňovanie týchto noriem. Nehovorím iba o Európe, tá je veľmi dôležitá, ale to, čo robia zločinci, oni vlastne hľadajú nejaké miesto, kde si môžu preprať špinavé peniaze a to je to najslabšie miesto, ktoré existuje. Čiže ja si myslím, že veľmi dôležitá je aj dôležité uplatňovanie tohto vyššieho štandardu na globálnej úrovni. A to, čo ste povedali vy, e, že by sme to možno písomne tiež mohli doplniť to uh, musím prediskutovať s kolegami, ale prečo nie? Dobre, ďakujem pekne. Ešte dve odpovede. Pani Šur Šreder a potom pani Veja. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ešte doplním k tomu, čo povedali už kolegovia a súhlasím s tým hodnotením. Naozaj situácia sa za posledný rok výrazne e, zmenila, alebo za posledné roky naozaj došlo k veľmi pozitívnemu e, tlaku na to, aby tieto pravidla boli známejšie, pravidel je viac, aj sú známejšie, aj keď e, možno nie je dostatočne známe stále. Čiže ak e, k tomu niečo môžeme dodať, tak chcem spomenúť snahu G20. Tam tiež po tých zisteniach Panama Papers sme videli, že dochádza k takému tlaku. Chcem ešte niečo povedať k tomu, čo my voláme vyhodnotenia rizika na nadnárodnej úrovni. To je tiež e, metóda, ktorá beží. Komisia je tiež zaangažovaná do tohto procesu a je tu o hodnotenie rizika, e, ktoré predstavuje pranie špinavých peniazí zo všetkých pohľadov. Nie len z pohľadu regionálneho, ale aj e, naprieč sektormi, respektíve nadnárodného pohľadu, tak aby sme lepšie identifikovali to, čo nefunguje ako sa môžu ostatní poučiť a takisto k tomu dáme budúci rok správu, alebo vydáme, čiže to je tiež dôležitý monitorovací mechanizmus. Áno, ďakujem pekne, toto je tiež téma e, presadzovania, ktorú vždy v Európskom parlamente riešime, takže máte pravdu. Ďalej Izabel Vejan, ďakujem pekne. Ja by som povedala niečo veľmi podobné ako e, teraz kolegyňa spomenula. Iba chcela by som byť taká trošku viac pragmatická aj z pohľadu e, sektoru bankovníctva. Ja tiež som zodpovedná za poskytovanie regulácií pre banky na globálnej úrovni, pokiaľ ide o ich vzťah e, s tzv. E, sektorom tieňového bankovníctva, čiže to sú tie trust fundy a e, ďalšie ako už bolo povedané. A priemerne sme si povedali, že v prípade eh, veľkých krajín, eh, veľkých bank sú v istom vzťahe eh, s tieňovými bankami. Je tam približne 6 tisíc takýchto organizácií na každú z týchto bank, čiže treba byť do istej miery aj pragmaticky. Čiže to, čo ja by som nazvala takými opatreniami z hora dole, čiže napríklad prístup e, ku kvalitným registrom, jasným registrom, to je veľmi dôležité, pokiaľ chceme vedieť, kto je skutočný vlastník, ale takisto aj možno nejaké nástroje z dola hore sú potrebné. Keď ste napríklad e, v situácii bankového e, manažera, máte tam týchto 6 tisíc organizácií, e, tak e, v takejto situácii musíte byť schopní to nejako vyhodnotiť, e, kde zatlačiť a kde najviac aplikovať to nariadenie alebo tú reguláciu, ktorú máme. Tá je naozaj, tie, tá regulácia je komplexná, ale ak chcete zatlačiť na nejaké konkrétne organizácie, ako si ich vybrať, to je dôležitá otázka. Čiže v tejto veci asi treba konať e, pragmaticky. Ako vytvoriť e, tento systém e, pragmatického hodnotenia, aby sme dokázali naozaj zatlačiť tam, kde to najviac je potrebné. Čiže môžeme používať súčasné nariadenie, ale možno prípadne aj e, zajsť trochu ďalej, pokiaľ ide o špecifikáciu. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, alebo ďalší rečníci sú jednotlivé skupiny. Najprv Darius Rosati, EPP. Uh, uh, ďakujem za slovo, pán predseda. ďakujem aj všetkým expertom, ktorí nám poskytli veľmi zaujímavé prezentácie. Jeden dobrý záver, ktorý e, môžeme vyvodiť z toho, čo odoznelo, je, že sú tu inštitúcie, ktoré nám poskytujú odporúčania o implementácii opatrení zameraných e, proti praniu e, špinavých peňazí a proti financovaniu teroristických aktivít. Samozrejme slabinou je, ako už aj pozná, povedali viacerí rečníci, slabina je práve v praxi, v implementácii. A všetci, otázka na všetkých troch, ako vyhodnotíte právny rámec Európskej únie? podľa tých noriam, ktoré platia, a samozrejme aj z hľadiska správnej praxe. Čo by ste odporúčali? Alebo vidíte tu nejaké medzery a nedostatky, na ktoré by sme sa mali ako prioritne zamerať? Druhá otázka na pani Malkom. Ona nám uviedla niektoré čísla ohľadne jurisdikcií, pre ktoré platia normy o vzájomnej výmene informácií, či už na požiadanie alebo automaticky. Myslím, že nejakých 60 alebo 70 jurisdikcií stále ostáva nepokrytých vo svete. Otázka, tieto jurisdikcie teda sú daňové raje, alebo sú to proste jurisdikcie, ktoré sú známe nízkou mierou transparentnosťou a tajnostkárstvom, utajovaním informácií pretože si myslím, že ak tie naše normy nerozšírime aj na tie krajiny, kde to ešte neplatí, tak stále, žiaľ, budeme mať dočinenia s veľkými daňovými únikmi a s e, veľkou mierou daňových optimalizácií. Takže keď budeme teraz spokojní s týmito normami, ako majú fungovať a ako budú fungovať, tak by bolo dobré rozšíriť ich aj tak, na tie krajiny, kde ešte neplatia, aby naozaj tie normy pokrývali čo najväčšie počty krajín. Ďakujeme. Takže prvá otázka. Poprosím, teda boli dve otázky, poprosím odpoveď. Prvá sa týkala právneho rámca. Kto by ju chcel najskôr zodpovedať? Nikto sa nehlási. Pán Lenárd možno? You are available for answer? Máte slovo. Caroline Malcolm from, from ah, the OECD. Caroline uh, Malcolm. Uh, look, okay. on, on the question of... Uh, uh... Takže k otázke právneho rámca AML, tak v OECD eh, sa venujeme hlavne eh, daniam, ale pre, posním túto otázku kolegovi z FATF Samozrejme, že existuje viacero orgánov, ktoré sledujú, ako sa plnia normy a e, sme za to, aby existoval jeden prístup, aby bola jedna norma. Je, je to určite lepšie, než keby sa malo uplatňovať viacero noriem na ten istý problém. Mali by sme proste byť dôslední aj v tomto smere. Pokiaľ ide o druhú otázku, môžem sa zmeniť aj o tom, čo hovorili predrečníci, predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu. Je tu veľká požiadavka na budovanie kapacít a preto musíme brať do úvahy ten fakt, že systém v Európe je veľmi silný, ale celosvetovo existujú medzery v systéme a máme tu zrejme potom problém, aby jednotlivé krajiny uplatňovali tie normy dostatočne dôsledne. Na jednej strane teda povedzme vnútroštátne sa to dodržuje, ale globálne stále existujú medzery a preto je potrebné budovať aj ďalej kapacity, čiže to e, si vyžiada spoluprácu daňových orgánov aj e, s orgánmi, ktoré bojujú proti financovaniu terorizmu. A samozrejme, žiaľ, máme dosť sa dostatok prostriedkov, aby sme mohli napredovať úspešne. Veľmi sme sa doteraz zameriavali na to, aby sme mali aktualizované normy a chceme v praxi dosiahnuť skutočný pokrok, ale na to budeme potrebovať viac podpory. Aj zo teraz EU sme dostávali takúto podporu v minulosti. A v OECD máme aj akadémiu, ktorá e, poskytuje odbornú prípravu e, aj v v tejto oblasti daňových trestných činov. A máme aj rozšírený program, ktorý, je, ktorý má ešte teda širší záber, ale stále hovorím, potrebujem viacej prostriedkov. Druhý bod z hľadiska tých jurisdikcií, ktoré sú a nie sú pokryté, to je otázka dosť delikátna. E, samozrejme, že máme záujem na to, aby bolo čo najviac krajín pokryté touto e, alebo čo najviac jurisdikcií pokryta ich touto legislatívou. Všetky finančné centrá sa majú, alebo sú viazané týmito normami. Myslím, že 60-70 jurisdikcií, ktoré ešte nie sú viazané tým, že by mali automaticky poskytovať informácie v rámci vzájomnej výmery informácií. Tam, kde nie sú takéto finančné centrá, tak tam sa nepožaduje, aby tieto normy boli dodržiavané e, ale tam skôr ide o dlhodobejší časový harmonogram e, zavedenia týchto systémov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Lenárta, budeme musieť e, urobiť nejaké technické zmeny. Nech sa páči, máte slovo. Can you hear me? Počujete ma? Počujete ma? Dobre. Ospravedlňujem sa za to že e, ma teda zapojili uprostred e, príspevku iného rečníka, rečníčky, ale som vám k dispozícii samozrejme na zodpovedanie otázok. Aj my sa zaoberáme predovšetkým otázkami daňovými, takže k tej prvej otázke sa ne- neviadrím. Pokiaľ ide o druhú otázku, tam to súvisí s budovaním kapacít do značnej miery a je tu ešte ďalší aspekt, ktorý súvisí s medzinárodnou spoluprácou v daňovej oblasti. Súvisí to s tým, koľko je tých krajín, ktoré už sú pokryté týmito medzinárodnými normami a kde už fungujú a platia. Samozrejme, stále tvrdíme, že ten argument, keď nám poskytujete všetky túto, všetku pomoc pri implementácii noriem, to je fajn, ale máme aj legitimnú úlohu neblokovať dobré normy a máme zabezpečiť, aby dobré normy boli dôsledné a aby sa plnili a aby sa uznávali aj naše spôsobilosti a situácia. Ďalšia vec, ktorá myslím si je veľmi dôležitá v tejto oblasti, tie normy by mali byť rovnaké aj pre veľké krajiny, aj pre malé krajiny. A majú platiť aj v tých krajinách, kde sa normy vytvárajú, aj kde sa nevytvárajú. A myslím, že práve jeden z veľkých krokov, ktorý v tomto zmysle možno vykonať, je ten, že by sa akceptovalo to, čo už existuje a funguje a aby sa pristupovalo ústretovo ku krajinám, kde by e, bolo možné na globálnej úrovni rozširovať tieto normy, aby proste platili tie isté pravidlá aj pre malé krajiny, ako aj pre veľké krajiny. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Lenard. Ďalším rečníkom je... Najmä čo sa týka účasti malých a väčších eh, krajín, tu má Európska únia eh, veľké skúsenosti, len nasleduje Anna Gomez za SAD. Well, I'd like to ask, um... Chcela by som eh, adresovať otázku pani Malkom. A ako nazeráte na EÚ, keď povedzme vo vzťahu k USA sa nebude aplikovať táto norma o vzťahu k politike FATF? Teda ako nazeráte na stanu pozícii USA? Čiže čo by mala robiť EÚ mala by mať vlastnú politiku FATF. To hovorím aj s ohľadňom na spoločnú povinnosť podávania správ. A na pána Teleslata otázka. Čo si myslíte o e, povinných orgánoch, napríklad e, bankách a právnikoch, e, pre ktorých toto platí, pokiaľ ide o ukrývanie aktív alebo majetku. Čo myslíš, že by sa dalo vykonať na úrovni EÚ? Aké sú medzery v legislatíve alebo aj neúspechy a slabiny pri presadzovaní zákona? Alebo kde niečo chýba z hľadiska spolupráce? A povedali by ste nám ešte, alebo odporúčali by ste, čo si ako e, odborný zoznam E, to je aj kvest, otázka na pani Vajan. Mohli by ste nám povedať viac o tom, čo súvisí s tým tieňovým bankovníctvom? Spomínali ste nejakých 6 tisíc subjektov. Mohli by ste nám povedať troška viac? Nie sme v tom totiž experti mnohí a radi by sme sa dozvedeli viac. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Máme ešte 3 minúty na 3 odpovede. Bol by som vám vďačný, keby ste tieto odpovede mohli tak zostručniť pani Malkom najskôr. Thank you. On the, on the question about the US, as you know... Pokiaľ ide o otázky USA, vieme, že FATF, e, tam mm, sa začalo na tom pracovať skôr a USA naznačili, že budú podľa FATKY, podľa tohoto zákona e, uplatňovať aj aspekt vzájomnej výmeny informácií a majú záujem o reciprocitu pri poskytovaní vzájomných informácií. Toto je stanovisko, ktoré sme už spomínali, že sa tešíme, že sa to bude vyvíjať pozitívne. Ďakujeme pekne. Pán Telesklav, druhá otázka, nech sa páči. Um, ja sa poskúsim odpovedať, keďže my nie sme regulátor ani nevykladávame priamy dohľad nad bankami ale ak existuje nejaký, nejaká požiadavka na oficiálny zoznam DEPS, tak e, myslím si, že identifikácia, indikácia DEPS je v tomto až taký problém. Myslím, že finančné inštitúcie e, teda e, v tom majú jasno a aspekt je, do akej miery sa zmierni riziko. Krem toho si myslíme, že ešte potrebujeme urobiť eh, aj väčší kus práce pri zadefinovávaní BEPS, pretože napríklad eh, je BEP eh, napríklad aj zóna Svetej stolice až po Čiernu horu. Takže pre mňa to tu nie je až taká veľká nutnosť aktualizácie PEP. Takže záleží od toho, čo sa požaduje od finančných inštitúcií. A samozrejme, tieto BEPS to nie sú zločinci, to treba zdôrazniť. Pán predseda, ďakujem. Please. Slovo na pani Izabel Vejon. Thank you very much. Uh, regard... Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o ten zoznam PEP, a čo môžu urobiť orgány dohľadu nad bankami? Možno budeme k tomu pristupovať praktickejšie. Na jednej strane výmena, vzájomná výmena jedno, informácií medzi jednotlivými správnymi orgánmi, ktoré majú na starosti boj proti praní špinavých peniazí a aj boj proti finančnej trestnej činnosti, Myslím, že e, na úrovni e existovali určitý, e, určité orgány dohľadu, dohľady, pardon, orgány dohľadu nad bankami. A potom ale, keď došlo k tomu, že by mali si vzájomne vymieňať informácie, napríklad o osobách, tak v tomto zmysle treba mať jasno, do akej miery je to možné cestou cezhraničnou a samozrejme záleží aj od celkového rozsahu informácií. Sú tam zakomponované v tomto tri rozmery. Povedala by som aj že to súvisia s hodnotou výmeny informácií a niektorí kolegovia v oblasti dohľadu, bankového dohľadu nám povedia, že nie všade majú rovnaké právomoci z hľadiska vzájomnej výmeny informácií, ale potom nastáva to, že tá reťaz sa preruší A keď ide o výmenu informácií o konkrétnych eh, jed, osobách, o jednotlivcoch, tak sa to, ten systém vlastne potom preruší a nefunguje poriadne. Ďakujem. Ďalej eh, Dan Luka. Musím ešte upozorniť, že pán Lenard má ešte 15 minút čas. Ak chce ešte po pánovi Lukovi eh, položiť otázku pánovi Lenardovi, tak mu dáme prednosť. Ďakujem. Um, obvious to je e, e, veľmi ústretové od vás. Medzinárodné daňové pravidlá stanovuje vo všeobecnosti OECD pod zaštitou G20. A, a to vyzerá možno pred niektorými ako súkromný e, klub krajín. Má to vplyv na podnikateľské záujmy a tiež vlády členských štátov vzhľadom na malý vplyv, ktoré majú krajiny mimo G20. Jeden príklad, v roku 2013 OECD otvorilo konzultáciu o správach podľa jednotlivých e, štátov a takmer 87 príspevkov prišlo z podnikateľského sektora, iba 6 z nich pritom podporilo neverejné e, CBCR teda jednotlivé správy. Ďalej e, skupina 77 a Čína, kde je 134 členských štátov, e, tie vyzvali e, OSN, aby zohrávali významnejšiu úlohu v spolupráci v daňovej oblasti a aby umožnili krajinám bratanie rozvíjajúcich sa krajín, aby mali rovnaké slovo v daňových otázkach. A pán Lenárez ste vie, že 9. júna 2016 prezident Ekvadora Rafael Coara podporil návrh vytvoriť Svetovú inštitúciu globálny orgán OSN na boj proti daňovým rajom a tiež sa zaviazal koordinovať s G77 koordinovať tieto postupy. chcela by som počuť od vás, ako sa to koordinuje. Teda otázka, myslíte si, že korporátna lobby má menší vplyv na OSN a teda OSN je úspešnejšou inštitúciou na zmenu aktuálneho stavu, ktorý e, udržiava e, praktiky daňových únikov aby vymocením daňové povinnosti. Myslíte si, že e, štáty sa snažia navzájom pretekať v tom, e, kde bude väčšie tajnotkárstvo. Nemôže byť predsa ponechané na G20 samotnej, aby sa presadili daňové reformy. A súhlasíte s nami, že po panamských dokumentoch e, je E, súhra medzi svetovými bankami, špecializovanými firmami a účtovníckými firmami, ktoré majú za následok taký svetový systém, ktorý je nastavený tak, aby sa peniaze schovávali a vytvárali e, rôzne offshore štruktúry. Pán predseda, a prosím, keď už poskytujeme takéto výnimky, prosím, dodržiavate vymedzený čas. Pán Demasi, prosím, naozaj maximálne minúta, nie dve minúty. Ja by som bol radšej, keby sme postupovali v poradí. Ja mám totiž nielen otázku na pána Lenarta. OK. E, dan an e, Herrn Lennart. Na pána Lenarta teda moja otázka je nasledovná. Spomenuli ste význam e, správ podľa jednotlivých krajín. Musím položiť otázku po anglicky. Dobre, takže pán Lenárs. Ako vieme z mnohých rozvojových krajín, oceňovanie transferov je veľmi významná e, operácia v ich príjmoch. Teraz Európska únia hovorí o svojom procese predkladania správ podľa krajín. Chceme to napojiť s čiernymi listinami. Chceli by ste odporučiť, aby sme tiež um, zahrnuli aj OSN na túto čiernu, pardon, USA na túto čiernu listinu. Komisia sa zatiaľ rozhodla nezahrnúť krajiny, v ktorých sú problémy na uh, nižšej úrovni ako federálne, ako napríklad Delaware alebo Nevada. Ako to vnímate? Ďakujem pekne, to bola presne minúta. Pán Lenár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Odpoviem stručne. Ja by som nechcel hovoriť konkrétne o konkrétnych krajinách. Je však veľmi dôležité, aby to výkazníctvo podľa jednotlivých krajín fungovalo aj pre rozvíjajúce sa krajiny. Mnoho rozvíjajúcich sa krajín považuje tú hranicu za príliš vysokú. Bude sa to o niekoľko rokov upravovať. Ja si však myslím, že je dôležité, aby informácie sa posúvali. Jedna z obáv, ktorú e, e, vyjadrili e, rozvoje krajiny, je, že dôvernosť a doložky dôvernosti sa budú zneužívať na to, aby sa chránili najvýznamnejší hráči. To je vždy to riziko, Nikto totiž nechce zverejňovať informácie, ktoré by ohrozilo tých najväčších hráčov a spôsobilo by vyššie dane týmto najväčším hráčom e, vo firmnom sektore. Teda ešte stále je tu mnoho problémových bodov v tom výkazníctve podľa jednotlivých krajín, aj keď je to iniciatíva sama o sebe veľmi chválihodná. Nebudem sa teda vyjadrovať jednotlivým krajinám, ale spomenul by som ešte otázku, keďže s tým súvisí otázku vplyvu podnikateľského sektora. Isté, že to má eh, významný podiel aj na práci OSN a musíme to však vyvážiť. To vyvažujeme mimovládkami a eh, taktiež postojom rozvojových krajín. Nie je to jednoduché. Eh, podnikateľský sektor sa totiž o mnoho aktívnejšie zúčastňuje rôznych konzultačných sekcií ako mimovládky alebo rozvojové krajiny, teda chceme tento systém rozvíjať, chceme, aby bola zaistená rovnováha. Domnievame sa, že podvýbor, ktorý je zastúpený vyváženie, bude mať aj vyvážený vplyv. Vďaka tomu sa totiž budú môcť zúčastňovať stretnutí aj rozvojové krajiny. Teda sú podľa jednotlivých krajín je dôležité, čo sa týka cien. Žiaľ, vypadol zvuk. Um, povedie to k tomu, že si aktéry uvedomia, že je výhodné zverejňovať informácie a, a niektoré zamietania sa netýkali obsahu tohto výkazníctva, ale skôr um, obavy z toho, že to je prvý krok na ceste k globálnemu systému odhaľovania ja verím, že sa nám e, postupne podarí vytvoriť globálny systém takéhoto výkazníctva. Ďakujeme pekne, pán Lenard, za e, vaše vyjadrenia. Želáme vám veľa úspechov v práci. Ďakujeme ešte raz za účasť. Teraz nasleduje pán e, Bertuk za ECR. Bernd Luke, ďakujem pekne. Moja otázka sa adresuje na pána Telesklasa, možno aj na pani Malcolm. To, čo ste spomenuli, je do veľkej miery e, dôkazom toho, že náš právny e, systém nie je až taký zlý a že sa teda vylepšil po sedom čase. Niektoré ťažkosti, ktoré ste spomenuli z hľadiska uplatňovania, presadzovania a platného práva, to podporujem aj ja, ale ja si však myslím, že naše zákony sú kvalitné len, ak sa dodržiavajú v praxi, teda ak skutočne odhaľujú svoju skutočnú totožnosť. Problém, ktorý však e, vidíme z praxe, spočíva v tom, že mnohí, ktorí sú v rozpore so zákonom, skôr skrývajú svoju identitu. Používajú e, rôzne nasadené osoby, e, falšovanú totožnosť, falšované dokumenty a tak ďalej. Ja sa teda chcem opýtať, či máme vôbec ten správny prístup na to, aby sme mohli takéto spôsoby porušovania legislatívy e, obmedziť, e, alebo či celý ten legislatívny aparát, ktorý je spojený s rôznymi zaťažami, prekážkami, administratívnymi povinnosťami občanov, ktorí dodržiavajú zákon, e, nedostatočný, pretože je priestor obchádzať zákon práve prostredníctvom sfalšovaných totožnosti rôznych bielých koní, nasadených osôb a tak ďalej. Ja sa chcem tiež opýtať, aké skúsenosti máme doposiaľ eh, eh, so zlepšenou legislatívou. Tu sa obraciam na pani Malkom, ktorá spomenula, že OECD je práve v procese eh, zvýšiť dozor nad uplatňovaním legislatívy. Chcem sa opýtať, či už máme nejaké skúsenosti, poznatky o tom, či by bolo jednoduchšie odhaľovať zločincov, ktorí perú špinavé peniaze, ktorí E, unikajú daniam na základe tejto sprísnenej legislatívy, alebo e, či je to tak, že legislatívu síce máme, ale naďalej pokračuje porušovanie, pretože títo zločinci hľadajú a nachádzajú e, rozličné spôsoby, ako zákon obchádzať. Napríklad, že vystupujú pod inou totožnosťou. Ďakujeme pekne, pán Teleskláv. Ďakujem. Dovolím si odpovedať po nemecky. Boj proti praniu špinavých peňazí vo všeobecnosti je zložitý proces, náročný. E, zrejme najnáročnejšou e, časťou tohto procesu je dozvedieť sa, kto je skutočným vlastníkom a to sa nedá jednoducho niekde vyhľadať, e, to sa nedá vyčítať z nejakého cestovného pasu. Napríklad moje skúsenosti mi hovoria, že sa to ukáže až Eh, keď sa eh, analýzujú finančné transakcie danej firmy. Kto má prospech eh, z majetku firmy, bankového účtu alebo um, trustu? Teda nejde tu len o preskúmanie začiatku obchodného vzťahu, ale je potrebné vykonávať dozor nad celým priebehom takéhoto obchodného vzťahu. Na tomto orchestri sa podielajú e, rôzne nástroje. E, e, musíme si však vypočuť celý orchester, aby sme získali prehľad o tom, kto na čom hrá a ako to znie. A snahe zistiť, kto je skutočným vlastníkom, sa snažíme tiež zistiť, kto napríklad e, takúto firmu vytvoril. A tu vidíme významnú úlohu aj pre finančné e, inštitúcie, finančné inštitúty, ktoré nám v tomto môžu e, veľmi významne pomôcť. Vyžaduje si to mnoho ďalších prvkov, aby sa celý systém zlepšil jednak, že je potrebné naozaj trestať porušovanie. Myslím, že tu je čo zlepšovať v minulosti, totiž sa to nevnímalo ako závažné porušenie, ak došlo k obchádzaniu pravidiel ďalej, e, druhá vec je medzinárodná spolupráca. Pranie špinavých peniazí totiž hranice nepozná a jednotlivé krajiny e, ešte stále sú predsa len obmedzené hranicami v Európskej únii, sa toho už robilo naozaj veľa, aby sa to prekonalo. Aj nová smernica v tomto smere robí veľmi veľký pokrok. E, boli by sme radi, keby tieto pozitívne kroky sa uplatnili aj na globálnej úrovni, nielen v Európskej únii. Problém, s ktorým sa potýkame a o ktorom treba otvorene hovoriť, sa týka obmedzení súvisiacich s ochranou údajov. E, to sú isté prekážky, vieme, že sa to nepočúva ľahko, ale ja ako e, odborník z praxe musím povedať, že tieto záväzky nám zväzujú ruky. Keď chceme napríklad bojovať proti praniu špinových peňazí, e, je tam eh, mnoho transparentnosti, ehm, ale na, na druhej strane je smernica o ochrane údajov, ktorá eh, nás výrazne obmedzuje. Najvyššie súdy v oblasti základných práv eh, tiež prijali rozsudky, ktoré ďalej obmedzujú právomoci. Pranie špinavých peňazí si vyžaduje zosúladenie s obmedzeniami ochrany údajov. Teda ešte stále je čo robiť. Nemusíme si, nemôžeme si predstavovať Sisyfa ako šťastného človeka v eh, takejto analógii boja proti praniu špinavých peňazí. Ďakujeme pekne. Vy, keďže ste pôsobili v Lichtenštajsku eh, v eh, svojej odbornej praxi, zrejme máte praktické skúsenosti. Pani Malkom, prosím, veľmi krátka odpoveď, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že kolega veľmi výstižne už e, e, vyjadril význam cezhraničnej spolupráce a tiež núzovej spolupráce medzi jednotlivými e, orgánmi v krajinách. Každý nový zákon, každý nový záväzok má za následok spôsob hľadania, ako ho obísť, teda je potrebné mať oči otvorené, neexistuje nejaké univerzálne riešenie. Myslím si však, že aktuálne platné štandardy nám umožňujú jasný prehľad aj flexibilitu, tak aby keď dôjde k obchádzaniu pravidiel, že to dokážeme včas odhaliť e, a aj následne potrestať. Ďakujeme pekne. Ďalej Louis Michel za ALDE. Ďakujem pekne. E, pán predseda. Ďakujem aj ja a našim hostom neskôr. Um, jedno vyjadrenie. Keď vás tak počúvam, mám dojem, že efektívnosť našich reakcií vzhľadom na problémy, o ktorých hovoríme, závisí, aspoň teda takýto je eh, môj názor, závisí do veľkej miery od ochoty či neochoty eh, jednotlivých štátov o mnoho viac, než od obmedzení, ktoré vyplývajú e, e, z skutočného plnenia a platnej legislatívy. Súvisí to samozrejme s politickou vôľou, ale politická vôľa nie je e, prejavom nejakej cnotnosti. Ide o politický postoj, a keď vykonávate politickú funkciu, tak samozrejme máte e, istý vplyv aj na dianie. Ešte jedna malá poznámka. Um, už to tu zaznelo, nemôžeme e, sa posunúť ďalej e, v Európskej únii, ak sa neposunie spolu s nami aj celý svet. Európa, tak ako aj v iných sektoroch, dokázala byť príkladom, mohla si pritiahnuť aj ostatných hráčov na svoju stranu a to je dôležité aj v tomto prípade ďalej. Po druhé, zatiaľ som nepočul aké prostriedky máte k dispozícii na to, aby ste sa zamerali o mnoho e, jednoznačnejšie e, na prostredníkov, teda na tých, e, ktorí podporujú, ktorí umožňujú tieto štruktúry, ktoré sú z morálneho hľadiska dosť pochybné. A v tejto súvislosti, či sa posúvame ďalej v oblasti spoločnej definície a pojmu daňových únikov. Hovorilo sa tu o procese daňových únikov a daňovej optimalizácie. Hovorí sa e, o daňových únikoch optimalizácií, e, je to skôr však s cynickým nádychom. Mali by sme sa dohodnúť e, na tom, čo presne tento pojem vlastne zahrňa, aj teda pojem vyhýbaniu sa daňovej povinnosti alebo akási erózia celého daňového systému. Som naďalej presvedčený, pán predseda, že by sme mali mať v dispozícii akúsi porovnávaciu štúdiu existujúcej legislatívy medzi jednotlivými európskymi krajinami, aby sme dokázali pomenovať eh, tie chyby, nedostatky v legislatíve a tiež, eh, ktoré by nám ktoré nám bránia v tom, eh, aby sme my ako poslanci eh, mohli vykonávať eh, nám prislúhajúci morálny dohľad. Ďakujeme pekne. Chcem sa opýtať, kto by chcel odpovedať ako prvý, pani Žor Schulder alebo niekto iný. Možno vy by ste mohli odpovedať na to, nakoľko Európska únia môže byť tou hnacou silou, hnacím motorom. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Michel. Naozaj Európa by mala tejto otázke viesť. Dám vám konkrétny e, príklad e, tie pravidlá, ktoré dali komisári na stôl, pokiaľ ide o posilnenie identifikácie skutočného vlastníka, podľa nás dobré. To je dobrý nápad, ak to nakoniec prejde, e, bolo by to, bol by to taký vzor možno aj pre FAGF alebo iné orgány, ktoré e, sa v tejto otázke e, realizujú a preto je dôležité naozaj, aby sme boli lídrom v tejto oblasti. Na to by parlament potreboval aj komisiu, pretože komisia má právo iniciatívy. Kto chce odpovedať z tejto strany stola? Pani Vajon? Čo môžeme urobiť v legislatíve v bankovej oblasti, aby sme sa zamerali najmä na tých prostredníkov. Thank you. Thank you very much. Um... Ďakujem. Jeden zo spôsobov, ako lepšie e, rozumieť e, tomu, či títo prostredníci nejakým spôsobom umožňujú sa dostať spod tej e, legislatívy, nejako uniknúť jej dosahu, tak e, v tejto veci by jedna vec e, bola veľmi zaujímavá, keby sa rozvinula, a to síce, alebo vyvinula, a to síce konkrétne normy, ako usmerňovať finančnú inštitúciu, pokiaľ ide o zisťovanie týchto prípadov. Momentálne v rámci EÚ budeme rozvíjať konkrétnejšie normy. V prípade výnimiek je individuálny biznisový vzťah, to je veľmi špecifický prípad a takisto aj asociované posunené CDD. To sú podľa nás výnimky, v rámci toho všetkého, čo tie podniky robia. Ale čo nemáme, sú právomoci vytvárať konkrétne normy, pokiaľ ide o hodnotenie rizika vzťahu, rizikového vzťahu v rámci celého biznisu. Takže pokiaľ je to, ako to vnímame, aké máme aj výmeny informácií s orgánmi dohľadu nad bankovníctvom, tak ukazuje to, pokazuje to na to, že e, uplatňovanie, reálne uplatňovanie v tejto téme naďalej ukazuje, poukazuje na veľké rozdiely toho, ako sa toto uplatňuje, uplatňuje v celej EÚ. Takže my sme chceli e, podporili vývin konkrétnejších noriem, ako e, by tieto mohli ovplyvniť riziko v celom biznise. Ďakujem pekne. V pondelok tento týždeň to zložilo k uzavretiu e, Švajčiarskej banky v Singapúre pre nezákonnú činnosť. E, ešte Tegla Sklav, krátke doplnenie. Ďakujem pekne. Podporujem to, čo povedal pán Mišo, pokiaľ ide o dôležitosť prostredníkov. Dobrý príklad e, bol ten, že títo prostredníci by mali byť dobre tiež subjektom alebo predmetom dohľadu, mali by byť testovaní zo strany, zo strany dohľadu a možno by sme mohli hovoriť o nejakých požiadavkách pre finančné inštitúcie, aby tie mohli spolupracovať iba s takými prostredníkmi, ktorí sú e, s predmetom e, dohľadu. Teraz to tak nie je a možno, že to by nám mohlo priniesť výhady e, do budúcna. Ďakujem pekne, to je zaujímavý návrh. Ďalej Fabio Di Masi, GUE. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte predtým, než e, sa dostanem k otázke, aby som to trošku oživil, chcel by som si dovoliť protirečiť v jednej veci. Pán Telesklav z Manivo sa vyjadril, e, že v viacerých prípadoch by skránkové firmy údajne boli vytvorené z legálnych motivov. Ja si však spomínam na správu amerického senátu od senátora Levona, kde sa položila otázka bankám, ako je to u vašich klientov na základe teda skutočných poznatkov z praxe. A banky sa jasne vyjadrili, že eh, po väčšine prípadov, viac ako 90 prípadov, eh, sa vyjadrili, eh, že sa vychádza z nezákonných nemorálnych motivov. Aj viem, že aj na úrovni OECD sa robil experiment australského profesora Eh, kde eh, sa skonštatovalo, že zriadenie schránkových firiem je v podstate najjednoduchším eh, krokom. Včera sme sa vypočuli od zástupcov finančných spravodajských služieb z Nemecka, že takto sa pracovať nedá. Nemáme žiadny kataster, žiadny centrálny register, do ktorého by sa dalo siahnuť pre získanie informácií. Ja by som sa chcel opýtať Európskej bank, Európskeho bankového orgánu v bankovníctve sa e, neupozorňovalo, keď išlo o politicky odhalené osoby, išlo e, bývalé manželky, o rôznych e, stvokrov, seka fonseka a tak ďalej. Spomenuli ste, že existuje softlo, teda nezáväzná legislatíva v bankovom dohľade. Chcem sa opýtať, v koľkých príkladoch ste po zverejnení panamských dokumentov naozaj zakročili a prijali konkrétne opatrenia. Veľmi konkrétne prosím odpovete, v koľkých prípadoch. Ďalej, po druhé, banky my same povedali, že majú záujem na tom, aby sa zlepšilo fungovanie podnikových registrov a naďalej pretrváva problém, že sa môže e, e, vymenovať nasadený riaditeľ Kedy si to robili samotné banky, dnes to robia firmy. Mm, viete nám povedať, prečo banky nie sú ani schop, schopné zistiť toho skutočného vlastníka? Ešte pán Telesklav. Najskôr teda odpovie na tú prvú časť o otázky o schránkových firmách a potom pani Bajon. Myslím si, že by sme mali byť dosť opatrní, keď e, príliš jednoznačne e, kategorizujeme. Takisto ako sa nedá povedať, že všetci politici sú skorumpovaní iba preto, že existujú aj skorumpovaní e, politici. E, takisto sa nedá povedať, že všetky skránkové firmy e, sú vytvorené nezákonne, že sa to pohybuje v nelegálnej zóne. Možno vychádzate z informácií, ktoré sa objavili v novinách. Nechcem to spomínať veľmi konkrétne v týchto novinách bolo zverejnené, že 24 skránkových firiem e, pôsobí legálne. Predpokladám, že tieto noviny nemajú problém so zverejnením takéto informácie. A ja si okrem toho e, celkovo nemyslím, že by sa to malo takto zjednodušovať. Nie je to čierno-biele, ale je pravda, že tu riziko zneužitia je väčšie, keď nevieme, kto je skutočným vlastníkom takéto spoločnosti a firmy. Samozrejme, je to veľmi významný rizikový faktor. Musíme si položiť otázku, čo môžeme urobiť, aby sme toto riziko zmiernili. To sa môžeme e, sporiť na tom, kto má najlepšie riešenie. Zrejme sa môžeme pozrieť na členské štáty, kde sú e, e, rozličné prístupy, napríklad ten register nehnuteľností, kataster, ktorý ste spomenuli, funguje v niektorých krajinách ako efektívny nástroj. V každom prípade E, chceme všemožne pomáhať príslušným orgánom, aby odhaľovali prípady pre nešpinových peňazí. Ďakujeme pekne. Isabel Vejon. Thank you. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o to, čo robí EBA a orgány dohľadu nad bankovníctvom, my sme dali žiadosť našim členom, aby sa obrátili na svoje banky a aby prešetrili rozsah a povahu problémov. Toto sa stalo koncom jary, keď teda bol ten škandál Panama Papers a dnes vieme povedať, že takmer všetci z nich e, túto úlohu splnili, oslovili e, sektor bankovníctva v ich krajine a tie zistenia stade budeme analýzovať. Pokiaľ ide o možnosti e, vymáhania zo strany EBA, tam máme e, obmedzené právomoci. Čo robíme, e, je proces vzájomného hodnotenia legislatívy a teda miestnej legislatívy, ktorá implementuje európske právo alebo nejaké prípadne ďalšie iba čisto miestne regulácie. Čiže hovoríme o tých pravidlách, o tom, čo je napísané na papieri, tak povediac. Pokiaľ ide o vymáhanie E, v prípade napríklad nedodržania európskeho práva, e, to máme aj na našom štatúte, tak niekto by mohol povedať, že potrebujeme tretiu stranu, pretože pokiaľ nedostaneme konkrétne informácie o takomto nedodržaní európskeho práva, in, teda individuálne informácie, tak nemáme žiaden dôvod alebo teda e, oprávnenie nejaké vyšetrovanie e, spustiť. Nie je to možné, takže nejaké prepojenie premostenie z toho vzájomného hodnotenia smerom na vyšetrovanie nedodržania európskeho práva v konkrétnom e, prípade, tak to zatiaľ závisí od, e, toho, do tej tretej strany vrátane poslancov. Mohli by ste nám teda ale schopní povedať v nejakom bode, v koľkatých prípadoch ste takéto šetrenie vykonali na základe Panama Papers ak to neviete podať teraz, tak možno prípadne dodatočne by ste nám túto informáciu mohli e, poskytnúť. E, dobre, čiže ďalej vystúpi Marko Cány za skupinu EFDD, nech sa páči. Prepačte, ja som sa pomýlil ešte predtým zelený Ernest Urtasun. Ďakujem pekne. Vyjadrím sa k tomu, čo spomínala pani Vajant a Fabio De Masi. Myslím, že je veľmi dobré a dôležité analyzovať, do akej miery môžeme posilniť schopnosti EBA vymáhať dané normy. Tiež by som mal záujem e, vedieť, koľko takýchto notifikácií alebo e, vyšetrovaní ste vy spustili nielen v súvislosti e, s Panama Papers, ale aj v súvislosti s praním špinavých peňazí v bankách. Neviem, či to vieme povedať. A potom, pokiaľ ide o tú možnú fragmentáciu jednotlivých inštitúcií. E, máme, máte tu líderskú úlohu, pokiaľ ide o monitoring spolu s ESMA a EOPA. EOPA. Ako táto koordinácia z vášho pohľadu funguje? Je tu problém e, fragmentácie prípadne? To je pre nás tiež zaujímavé zistiť. A potom posledná vec, pokiaľ ide o tých e, prostredníkov, ktorých ste spomínali. Myslím, že si všetci uvedomujeme, že právnické firmy právne e, poradenstvo, e, to, čo robí EBA, to vlastne nie je dohľad. Máte takúto pravomoc Ak áno, tak súhlasili by ste, e, že máme vlastne istý nedostatok, pokiaľ ide o dohľad na európskej úrovni, pretože vlastne to je to, čo nám chýba, práve tento dohľad v prípade týchto firiem a teda ich aktivít v súvislosti s Panama Papers. To, boli, to by boli moje otázky. Ďakujem pekne. Isabel Vejon. Ďakujem pekne. Zareagujem teda na tri otázky. Poprvé tie prípadné e, vyšetrovania, ktoré my vykonávame. Ako som povedala, je ich málo, lebo závisí to vždy od konkrétnych informácií, ktoré by nám boli poskytnuté zo strany e, tretich strán my nemáme inak právomoci iniciatívne takéto vyšetrovanie realizovať s výnimkou e, toho vzájomného hodnotenia, toho peer review e, pravidiel, ale nič e, iné, nič špecifické, či už ide o banky alebo o konkrétnych prostredníkov. A teda platí, že tých prípadov nejaké boli, ale bolo ich málo. A potom pokiaľ ide o koordináciu s ESMA, pokiaľ ide aktivity AML, CFT, tie sa vykonávajú najmä v sektore finančného, v tom finančnom sektore v rámci takého spoločného výboru, ktorý pokrýva všetky sektory. Tam máme usmernenia e, delegované e, a my ich máme rozvíjať. A tam môžem povedať, že pokiaľ sa nemýlim, alebo pokiaľ ja viem, tak iba EBA alokuje zdroje do tejto práce Začali sme s 0,5 osobami a teraz sme na úrovni 0,8 osôb, ktorí sa venujú tejto téme. A to je teda bankový sektor, ktorý e, je vlastne lídrom. Ale koordinácia je v poriadku, e, nie je to teda problém koordinácie, je to otázka zdrojov. A potom, pokiaľ ide o to, že tam je nejaký nedostatok eh, supervízie alebo nedostatok v oblasti dohľadu, myslím si, že vyšetrovanie všeobecných eh, biznisových vzťahov, to teda je vzťahov v rámci celého biznisu, tam eh, by sme mali dať v rámci nariadenia nejaké hmatateľnejšie prvky a potom je tu povinnosť spolupracovať to treba ešte vyjasniť, treba jasne povedať, čo presne v, tej, e, čo v tom nariadení presne je vlastne uvedené a dôležité je, aby všetky strany boli, sa cítili e, v poriadku alebo v pohode, pokiaľ ide o výmenu informácií, aby tomu mohli dôverovať. To sú oblasti, kde chceme e, pridať. Dobre, ďakujem pekne. Ešte prvá otázka, pani Žur Schröder, aj na, na to by ste možno aj vy mohli zareagovať. Je tam teda takáto, e, takýto nedostatok, pokiaľ ide o dohľad? Aj pri tých e, spoločnostiach s jedným vlastníkom, mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Ja si dovolím odpovedať po nemecky. Môžem sa k tomu vyjadriť e, aj k to smernice o boj proti praniu špinových peniazí, tiež o nefinančných inštitúciách. A tam sa to spravuje tak, že je to predmetom e, právomoci národných orgánov. Je dôležité ešte podotknúť, že aj v členských štátoch musíme mať štruktúry, ktoré budú vykonávať dostatočný dohľad priamo na mieste. Je pekné venovať sa tomu na európskej úrovni, ale um, nemyslím si, že je možné na európskej úrovni vykonávať úplný dohľad. Členské štáty musia vedieť, že sa sleduje aj dianie na úrovni jednotlivých eh, krajín. Ďalej pán Marko Zany. Grazie, ringrazio gli per... Áno, ďakujem. <clears throat> Chcem poďakovať eh, rečníkom za ich eh, vyjadrenie a príspevky. Mám dve krátke otázky. Prvá smeruje na predstaviteľa Manivelu. Poprvé teda, pokiaľ ide o členov, ktorí sú v vašej organizácii. Povedali ste, že je okolo 30. Zo skúsenosti, mohli by ste nám povedať niečo o tých prípadoch eh, cností, kde išlo o otázky daňových únikov aj v súvislosti s praním špinavých peňazí. by ste nám povedať ešte niečo o prípadoch, ktoré sú úspešne riešenie? Máte nejaké referencie alebo odkazy na správnu prax? A potom, po druhé, začarovaný kruh medzi politikmi a tak ďalej. Sú tam škandály, boli tu nejaké úniky informácií, je potom Panama Papers, predstaviteľa politického spektra alebo aj inštitúcií sú do toho namočení. Myslíte si, že by bolo možné nejak preťať tento začarovaný kruh? Je to otázka za milión dolárov, ja viem, ale určite nejaké predstavy o tom máte. A druhá skupina mojich otázok je na predstaviteľku EBA. A nadviažem na to, čo sa pýtali e, kolegovia e, z zelených, teda kolega zastupujúcu skupinu zelených. Mohli by ste nám troška objasniť, aký je tu postup? Či je to pasívny postup? Alebo keď nedostanete nejaké notifikácie, vlastne nemôžete ani zahájiť vyšetrovanie. Mohli by ste nám toto objasniť? A ešte druhá otázka na vás pokiaľ ide o finančný systém. Chápeme to tak, že základnou úlohou e, v týchto systémoch podvodov pri vyhýbaní sa daňovým povinnostiam alebo pri daňových údnikoch sa využívajú aj moderné technológie. A Práve z hľadiska vysledovanosti tokov peňazí je tu ale šanca e, väčšej transparentnosti. Bolo toto skúmané z vašej strany, pokiaľ ide o technológie a aké sú tu možnosti aj do budúcna? Ďakujem pekne. Čím bude otázka dlhšia, tým kratšia bude odpoveď, samozrejme. Takže k tomu začarovanému kruhu máte niečo? A začnem asi prvou otázkou. Áno, dobré príklady máme. Áno, máme ich viacero. Niektoré krajiny povedia, že my nielen, že vykonávame dohľad nad podnikmi, ktoré, ale, alebo právnikmi, chceme vedieť aj, kto vlastní tieto firmy. Hej? Napríklad toto už zachádza ďalej, než len čo požadujú normy. A to je príklad dobrej praxe. A okrem toho my pracováme správy a tie sú zverejňované, aj kritizované. A samozrejme vlády to berú vážne, pretože aj tie nadvezujúce správy sú zverejňované. Takže potom sa verejnosť môže dozvedieť, ako sú hodnotené jednotlivé štáty a sú tam aj kritické postrehy a tak ďalej. Takže Pozitívne príklady sa taktiež zvýraznia, na tie sa tiež poukazuje, podobne ako aj na nedostatky. Myslím, že občianská spoločnosť v tomto smere zohrová e, významnú úlohu, teda tretí sektor. Často používame mnoho skratiek v našich správach a tie naše správy nie sú veľmi e, užívateľsky orientované. Potrebuje sa človek najmä dostať do tej terminológie ale myslím, že aj v tomto zmysle e, by, bude lepšie teda písať ich tak, aby aj širšia verejnosť sa s ním mohla zrozumiteľne e, zoznámiť. Nakoniec e, vieme, že dochádza ku praní špinových peňazí a žiaľ, darí sa takéto nekalej praxi v demokratických režimoch lepšie, než v nejakej uzavrej tej tvrdej e, spoločnosti, kde vládne v forma diktatúry. A dôležité samozrejme uplatňovať príslušné normy a národné parlamenty zohrávajú významnú úlohu nielen z hľadiska právneho rámca, ale aj z hľadiska rozpočtu a z hľadiska finančných prostriedkov, ktoré umožňujú vykonávať tú prácu. Ďakujem pekne. Pani Izabel Vejon. Hovoríte, že máte e, dosť málo priestoru na to, aby ste riešili celú túto výzbu. Takže odpoveď. Pokiaľ ide o obmedzené možnosti presadzovania z hľadiska právomocí EBA, e Najprv by som spomenula to pozitívne, pozitívny kontext. Takže čo môže robiť EBA je vlastne to partnerské hodnotenie. Toto prichádza alebo prináša e, pozitíva. Napríklad v roku 2012 sme mali taký dobrý príklad, kde došlo k takémuto partnerskému hodnoteniu e, skutočných vlastníkov a potom sme vedeli na základe tohoto vydať veľmi konkrétne odporúčania, vychádzajúc aj z návrhov komisie, teda pozmeňujúcich návrhov komisie, takže dá sa potom vychádzať aj z takejto praxe, ale je to na prospech právomoci EBA. V roku 2015 sme tiež hodnotili vhodnosť e, pre obsad- osôb pre obsadzovanie na, v správnych radách bank. Samozrejme, že ten cyklus e, teda môže pokračovať ďalej. Ak chceme zajsť ďalej, než len čo stanovuje e, predpis vo všeobecnosti, ak sa chceme zamerať na konkrétne prípady, potom ten chýbajúci článok sa tam môže objaviť, pretože EBA nemá, povedzme, všetky právomoci. Nemáme teda právomoci e, v tomto zmysle rozhodovať o iniciatíve na začatie vyšetrovania. My nemôžeme iniciovať vyšetrovanie. My sme v podstate tí, ktorí e, dohliadajú na dozorné kolegia, a v tomto zmysle môžeme to využiť ako výhodu, že vieme viac, povedzme, o jednotlivých prípadoch, ale ako som už povedala, v týchto kolegiách výmena, vzájomná výmena dôverných informácií nie je celkom ľahko možná. Jednak sú to hranice a potom ešte ďalšie obmedzenia. Preto sa to teda deje zriedka. Väčšinou sa to týka nejakých osobitných fóriem vyšetrovania. Pokiaľ ide o ten posledný bod, využívať e, e, aspekt podpory nového odvetvia, bitcoiny napríklad a podobné technológie z hľadiska platobných služieb. Snažíme sa podporovať e, toto odvetvie, ale zároveň pozorne sledujeme a sme obozretní v tomto zmysle a tak sledujeme situáciu a spolupracujeme s legislatívou, napríklad aj v tom zmysle, ako využiť informačné technológie blockchain. predseda, ďakuje. Pani Vejon. Ďalším rečníkom je Maria Borgecia za ENF. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež chcem poďakovať rečníkom za aktívny prístup. E, veľa sa objasnilo. Mám otázku na komisiu. Príslušná webová stánka, ktorá sa venuje zákonom o korupcii a inej trestnej činnosti, tak tam sa spomína samozrejme aj E, spomínajú sa daňové úniky, pranie špinavých peňazí a majú v tom prsty aj predstaviteľia verejnej správy. A vieme, že tu dochádza k veľkým tokom hotovostí. Dokonca ešte v jednom prípade mal v tom prsty aj prokurátor v jednej krajine, ktorá klope na dvere EÚ. Takže by sme si radi vypočuli troška viac aj o tejto téme. Pokiaľ ide o OSN, myslím, že OSN si zaslúži ocenenie práve za to, že prevzal na svoje plecia niektoré tie obavy Európskeho parlamentu naozaj dochádza k obrovským tokom špinavých peňazí e, z medzinárodnej drogovej činnosti a pašovania drog a do toho sú potom zaangažované bankové systémy. A myslím, že teda tá otázka je na tých, ktorí chcú reagovať. Robí sa e, niečo aj vo svetle tých obvinení, ktoré už odozneli? alebo zazneli, často je snaha minimalizovať úlohu medzinárodných organizácií, ale myslím si, že EBA skutočne by mala byť organizáciou, ktorá bude v jadre eh, riešení takýchto situácií. Nehovorím o jednotlivých škandáloch, ale je tu v podstate dosť veľká anomália, keď porovnáme aktivity EBA, treba vo vzťahu k Deutsche Bank. V záťažovej skúške EBA nebrala do úvahy práve jeden z kľúčových aspektov situácií ohľadne Deutsche Bank. A to je práve ten systém nesprávneho banko, teda účtovania a účtovníctva v banke a to bolo na úrovni e, miliard vo vzťahu ku čínskej banke a v podstate e, sa pracovalo v prospech e, takejto veľkej systémovej banky. Tak čo tam je v pozadí? Čínska mafia alebo talianská mafia? Alebo dochádza tam aj ku praniu špinavých peňazí smerom na terorizmus? Teda tí, ktorí sú v tom zaangažovaní, by nemali byť chránení. Keď si pozrieme Panama Papers, tak to sa netýka drog alebo podobného obchodovania, ale otázka je, nie je do toho zaangažovaný celý bankový systém Európy. Takže teraz máme už len 1,5 minúty na odpovede. Takže už predstaviteľov SN tu nemáme k dispozícii, banky. Takže tomu sa budeme vedovať na budúcom vypočutí. Teraz dávam priestor e, komukoľvek, kto chce reagovať na otázky pána Borgesia. Pani Malkom, e, na medzinárodnej úrovni máte najlepšie prepojenia. Môžete nám povedať niečo z hľadiska OECD? Obávam sa, že som celkom jasne nepočula otázku, pretože tam e, bolo nejaké rušenie signálu. No, škoda, hovorí pán predseda. Dokáže niekto odpovedať na tú otázku? Nakoniec všetko toto bude v zápisnici uvedené. Ak nemáte k dispozícii teraz odpoveď, tak sa k nej dopracujeme a zda ďalej. Tak ideme ďalej teraz. A pardon, pani Žoš Schröder. Tak k prvej časti. Myslím, tam boli určité obavy vyslovené v súvislosti s, trestnými, trestnou činnosťou, korupcia, pranie špinavých peniazí a čo sa v tom dá urobiť. Myslím, že máme dosť obmedzené kompetencie na úrovni EÚ, ale myslím si, že predsa je tu aj nejaká dobrá správa, totiž e, na komisii poprvý raz vôbec e, pripravujeme nástroj, ktorý bude kriminalizovať pranie špinavých peňazí a určite aj z hľadiska sankcií potom dôjde k harmonizácii a podľa mňa už je to veľmi dobrý krok vpred. Napríklad sa zavedú aj spoločné definície ohľadne toho, čo je vnímané ako aká skutková podstata pre špinových peňazí, pretože toto je určite vec veľmi dôležitá. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. To je tiež veľmi dobrá správa. A teraz dáme priestor ďalším. Pán Ľudek Nidemájer za EPP. A pán Niedermayer. Ďakujem pekne. Hovoríme tu o rôznych koncepciách a musíme mať jasno, v čom sú rozdiely medzi nezákonnými aktivitami, ale aj nepeknými, ale zákonnými aktivitami. A samozrejme dôležitý je rozdiel medzi tým, ako sa to regulovalo v minulosti a ako sa to reguluje teraz. Čiže potrebujeme asi zmeniť aj rámec zákona, alebo možno noriem, alebo lepšie uplatňovať tie, ktoré teraz máme. Mám tri jednoduché otázky. Poprvé, smerujeme na OECD. Povedali ste, že rámec výmeny informácií o bankových údajoch je dosť robustný. Robustná výmena, teda z hľadiska vlastníkov, kon- konečných vlastníkov, je to jasné? Tí nás zaujímajú, nie len tí, ktorí sú akože napísaní. E, po druhé, ak celková táto koncepcia skutočného vlastníka, hm, či je to dostatočne e, robustné z hľadiska bank. A po tretie, otázka na Izabel. Dosť prekvapujúce je proti predchádzajúcemu vypočutiu, že teraz sa necestuje do Južnej Ameriky niekde, aby sme podpisovali kontrakty, ale Proste stretneme sa niekde e, s bankármi, e, ktorí e, majú banku alebo pobočku kde si za rohom a asi by bolo lepšie uplatňovať už a presadzovať tú legislatívu, ktorá je v platnosti. Ďakujem pekne. Kto si želá začať s odpovedami? Pán Malkom alebo pán Teleskop? Takže OECD, pani Malcolm. No, pokiaľ ide o konečného skutočného vlastníka, tak to sa práve zaviedlo z hľadiska automatickej výmeny informácií a OECD, OECD vyžaduje, aby príslušná inštitúcia vedela, kto je ten konečný vlastník. Aj keď sa povedzme najprv objaví niekde e, nejaká schránková firma, Mm, trváme na tom, že treba vedieť, kto je v pozadí. A len e, nedávno, v nedávnych rokoch sa zaviedol tento systém, kde to vyžaduje presne aj z hľadiska výkazníctva uvádzať. Áno, z hľadiska požiadaviek je to robustné skutočne. Áno. Predseda, ďakujem pani Malkom. Pán, to je stát. Ďakujem pekne. E, čo sa týka výmeny informácií, či je dostatočne robustný tento systém, vieme, že medzinárodnej spolupráci ešte stále narážame na hranice. Tu by sa dalo ešte čo to zlepšovať, e, čo sa týka konkrétneho prípadu prania špinových peňazí. My potrebujeme predovšetkým rýchle, e, dôveryhodné informácie o danej firme konkrétne. Nemusíme, mám všetky, nemusíme mať všetky um, obchodné um, bilancie zo všetkých pobočiek um, zo všetkých e, krajín. E, stačí mi e, podklad z jednej krajiny o jednej konkrétnej firme, ktorá do toho bola zapojená. Tu sa dostávame do fázy zistiť, či príslušný členský štát má tieto informácie, či ich má vôbec daná firma. Ak však členský štát tieto informácie nemá, nie je schopný nám ich poskytnúť, tak um, tam naražeme samozrejme na uh, veľkú prekážku. Neskôr si teda musíme položiť otázku, čo presne urobíme preto, aby tieto krajiny vôbec mali tieto informácie k dispozícii. Žiaľ, ešte stále nie sme vo fáze, že by sme hovorili o zlepšovaní výmeny informácií. Predovšetkým musíme zase, že členský štát vôbec bude mať tieto informácie k dispozícii sám. Pani Vajond, vám ostala tá najťažšia otázka. E, ďakujem. Čo sa týka toho, že Eh, išlo o najbližšiu pobočku banky za rohom, ktorá poskytla takéto služby. My chceme zdôrazniť práve to, že vzhľadom na osobitnú povahu eh, takýchto obchodných vzťahov, ku ktorým dochádza v niektorých prípadoch, napríklad eh, v prípade súkromného bankovníctva, súkromných bankových služieb, tieto vzťahy poskytujú možnosti užšieho vzťahu, um, dôvernejšieho vzťahu, vzťahu s pracovníkmi banky a je potrebné chrániť aj eh, interné eh, predpisy a pravidlá banky, ktoré si banka stanovila a tiež ich eh, plnenie, pretože pracovníci majú veľmi blízko k klientom a teraz preto žiadame od bank, veľmi presné pokyny, usmernenia. Je to novinka a my ju chceme teraz ešte rozpracovať podrobnejšie. Ďakujem. Eh. Ďakujeme pekne. Tri zaujímavé otázky, tri zaujímavé odpovede. A teraz eh, Paul Tank za SAD. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa vrátiť k úvode, eh, k vodu tejto diskusie. Vidíme, že kapitalisti na celom svete si vedia schovať majetok kdekoľvek a preto si to píšu, že globálny prístup, nejde tu iba o štandardy, ale o ich plnenie. E, najzásadnejšia otázka podľa mňa je, či každý nielen bude schopný plniť tieto štandardy, ale tiež, e, či bude ochotný tieto štandardy plniť. Ak teda chceme zaujať globálny prístup, podľa mňa to musí zahrňať e, aj Eh, akceptáciu toho, že nie všetky právne systémy, nie všetky krajiny budú ochotné spolupracovať. Eh, chcem sa opýtať OECD, či eh, je ochotné zvážiť vytvorenie globálneho registra, či je ochotné zahrnúť, teda vytvoriť zoznam tých krajín, ktoré nie sú ochotné spolupracovať ďalej. Druhá otázka. Isabel Fajon. Už sme hovorili o tom, aké problémy vznikajú s bankami, čo môžu, čo nemôžu robiť. Vidíme však, že banky sú ochotné napríklad venovať sa otázke vyhýbania sa daňovej povinnosti, e, teda sú ochotné ujať sa tejto svojej e, spoločenskej povinnosti. Napokon ich k tomu zavezuje aj samotný daňovník. E, sú ochotné ujať sa tejto verejnej povinnosti, zodpovednosti. Máte takýto dojem aj vy? Máte informácie od nich, čo konkrétne robia, aby bojovali proti týmto fenoménom? Oni totiž majú lepšie prehľadať ako my alebo vy. Môžete nám k tomu bližšie povedať, aká by bola ich úloha v tomto procese? A ako vnímajú aj oni sami svoju úlohu tejto banky? Uh, Ďakujem pekne. Neskôr by som dal slovo pani Malcolm k medzinárodným otázkam. Nech sa páči. Thank you. It's a very good question. At the... Ďakujem pekne. V súčasnosti uh, sa sme ochotní zamerať sa na všetky uh, otvorené možnosti, tak aby uh, boli dostupné uh, kvalitné a aktuálne informácie o skutočnom vlastníctve. Príliš skoro sme ešte stále na to, aby sme mohli akúkoľvek možnosť z otvorených variant vylúčiť. Čo sa týka napríklad v súvisiaci s globálnym registrom, sú to výzvy, ktoré súvisia s udržiavaním tohto registra, s jeho spravovaním ďalej, ako často sa bude informáci- budú informácie aktualizovať, kto bude overovať informácie, ktoré budú získané taktiež kvalita informácií, ako často sa budú musieť aktualizovať, kto k ním bude mať prístup z hľadiska verejnej povahy týchto registrov. Toľko teda na niekoľko príkladov možných problémov, Vidíme, že neexistujú žiadne jednoduché technické riešenia. Snažíme sa teraz pozrieť na to, aké možnosti existujú. A keď tieto možnosti budú e, konkrétne na stole, pozrieme sa, ako ich uplatniť v praxi. Ďakujeme pekne. Ešte poznámka odo mňa, neberte to tak e, vážne. E, opýtajte sa Google, to dokážu všetko prepojiť. Pani Vejont, nech sa páči na druhú časť. Ďakujem. Pre nás je veľmi dôležité podporiť banky v ich ochote, venovať eh, pozornosť eh, týmto otázkam a tiež eh, podporovať aj ich interné predpisy. Chceme ich motivovať k tomu, aby si uvedomili, že o čo užší vzťah má bankový personál s klientmi banky, o to väčšia obozretnosť je na mieste, o to e, viac e, sa musí e, prihliadať na dohľad. Jedna iniciatíva, ktorú zvažujeme, ale samozrejme je spojená s nákladmi, či by sme nemali požiadať o nezávislý dohľad nad činnosťou Eh, manažera týchto obchodných vzťahov banky, keďže oni nesú zodpovednosť za eh, povahu týchto vzťahov. Ďakujeme pekne. Teraz eh, Don Fanken Denkelilare. Ďakujem pekne. Ja by som chcel položiť otázku v holandčine, ak dovolíte. Chcel by som sa vyjadriť k synergiám, ktoré dokážeme vytvoriť medzi jednotlivými um, orgánmi pre dohľad. A najskôr všeobecná otázka. Vzhľadom na to, že krajiny E, ukazujú, že e, je prepojenie medzi praní špinavých peňazí a vyhybaním sa daňovej povinnosti. Taktiež sú tu krajiny, ktoré sa dajú e, označiť za daňové raje. Tieto všetky poznania nám umožňujú zamerať sa na tieto konkrétne krajiny. A teraz konkrétna otázka pre pani Vajont. Možné synergie medzi preventívnou formou dohľadu a taktiež legislatívou na boj proti praniu špinavých peňazí Európska únia pre bankovníctvo existuje, ale pokrýva to tiež Európska centrálna banka. A je to tiež úlohou národných e, orgánov pre dohľad. Existujú tiež národné e, obmedzenia v členských štátoch. Myslíte si, že by bolo lepšie, ak by Európska centrálna banka vykonávala tieto kontroly? A ďalšia otázka ešte pani Malkom. E, v jednej z vašich odpovedí sa pýtate, prečo Niektoré krajiny sa nezúčastňujú vytvárania štandardov spoločného výkazníctva. E, udáva sa dôvod ten, že nie sú finančnými centrami, ale keď sa pozrieme napríklad na Abu Dhabi, e, aj toto je napríklad na zozname, neviem, či je to naozaj správny argument preto. Ďakujeme pekne. Ešte by som chcel podotknúť, e, pani Žoršruder musela odísť. Máme tu však naďalej e, komisiu zastúpenú. David Schwander je k dispozícii, ak by niekto chcel ešte položiť otázku komisii. Kto, prosím, chce odpovedať? Pani Malkom, nech sa páči na tú druhú časť. Ďakujem. Len stručne. E, názvy všetkých e, krajín, ktoré sa podielajú, sú uvedené na zozname na internete je tam aj Hongkong, aj Spoločné arabské emiráty. Tieto e, krajiny sa zaviazali e, uplatňovať v praxi štandardy automatické výmeny informácií. Všetky teda názvy týchto krajín sú uvedené na e, internete v zozname. Dobre, využijeme tento poznatok. Chce ešte niekto odpovedať? Pani Vejon, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že otázka a tiež e, to, čo ste spomenuli, úlohu Európskej centrálnej banky v procese e, boja proti praniu špinavých peniazí v kontexte financovania terorizmu je veľmi príznačná. Otázka teda po svojej povahe komisia totiž e, sa už vyjadrila, že úloha je na úrovni členských štátov vo fáze transpozície legislatívy a vieme, že na to, aby sa tieto pravidlá uplatňovali v praxi. Niektorí by chceli poveriť touto úlohou eh, orgány bankového dohľadu, iní nie. Iní by to najradšej eh, pridelili nezávislému orgánu, policajným orgánom alebo orgánom eh, súdnictva. Teda je tu takáto rôznorodosť e, a v tomto procese práve je užitočné vymeniať si informácie a tiež um, koordinovať e, prístup k otázkam dohľadu. Eurozóna sa teda bude musieť zamyslieť nad tým, ako sa k týmto otázkam postaviť, najmä v kontexte bankovej únie. A my, EBA, môžeme len zdôrazňovať na úrovni Európskej únie že je potrebná dostatočná jasnosť z hľadiska možnosti výmeny informácií medzi všetkými druhmi orgánov bez ohľadu na ich štatút na úrovni členského štátu. Ďakujeme pekne. Týmto sme vyčerpali dohodnuté poradie zástupcov a rečníkov a politických skupín. Teraz pristupujeme k spontánnej diskusii. Minúta otázka, dve minúty odpoveď Mám zatiaľ prihlásených štyroch. Kto sa ešte hlási? Pán David Kaza. Vaše mená nevidím prečítať. Máme to zaznamenané. Noch jemand? Nein, dann schließe ich. Ešte niekto? A nech sa páči, vy ste už na zozname. Takže ak sa už nikto nehlási, tak e, zoznamu zatváram Eva Žoli ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám viacero otázok jednu na pani Vajant. Vyjadrili ste sa, že shadow banky, teda tieňové bankovníctvo, je jedným zo zdrojov prania špinových peňazí. Mohli by ste nám prosím povedať konkrétny príklad, ako menové trhy sú súčasťou tohto procesu prania špinových peniaz, pretože ako viete, Európsky parlament práve teraz prejednáva novú e, úpravu teňového bankovníctva. Možno by sme teda mohli zohľadniť aj e, tieto skutočnosti v navrhovaných opatreniach a tiež aspekty daňových rajov, e, pretože zatiaľ tieto zahrnuté nie sú. Ďalej existuje mnoho bankových škandálov, ktoré sú ešte stále otvorené, nevyšetrené. Ja sa napríklad chcem opýtať, keď sa napríklad ukážu v Španielsku v prípade banky, je, že desiatky osôb mali eh, debetné karty, ktoré boli naviazané na pochybné účty. Ehm, vzhľadom na to, že tam išlo o zhruba 20 miliard z verejných prostriedkov, ktoré sa stratili, taktiež v prípade Bank of Scotland sme sa pred dvoma dňami dozvedeli, že 16 tisíc monetárnych podnikov bolo eh, zámerne zničených, eh, aby banka um, sa mohla opäť postaviť na nohy a dostať sa späť k svojim e, prostriedkom. A ďalej sa chcem opýtať e, e, pána zastupcu Manivala, Manivalu, ktorý sa vyjadril, že že v v prípade odhalených eh, prípadov, eh, teda konkrétnych skránkových firiem, eh, že väčšina zo skránkových firiem, a to je dokázané údajne, že ich existencia je legitímna. Ja to považujem za škandalózne. Už 20 rokov sa predsa táto vec vyšetruje a je viac než jasné, že ani zďaleka existencia nie je legitímna. Ďalej, pani Malkom. Chcem sa opýtať na automatickú výmenu informácií keď e, sa krajina zaviaže e, v roku 2017-18 e, podporovať automatickú výmenu, či podľa vás sú tieto krajiny pripravené to splniť? Zúrazňujem, že už ostalo iba 40 sekúnd na odpoveď, keďže vaša otázka bola niečo dlhšia. Videli ste pri bankách Teda dohodli sme sa, že banky, e, e, tie sa budú e, prejednávať v inom bloku, takže jedna otázka je z, zostávajúca pre pani Malcolm. Áno, určite ešte treba vykonať veľa práce, aby tých 101 jurisdikcií bolo včas pripravených, ale momentálne ten časový plán je splnený a niektoré nástroje ako napríklad spoločný systém transmisí pomáhajú riešiť tieto problémy. Čiže momentálne sme na dobrej ceste a e, pokiaľ sa niečo mení alebo zmení, tak budeme vás o tom informovať. Dank. E, Ďakujem pekne, pani e, Žoli, tie ďalšie otázky potom teda preberieme v tom ďalšom bloku, ako som povedal. Ťažko môžeme chcieť od EBA a keď majú som človeka na to, e, čiako nemôžeme chcieť, aby na to vedeli zodpovedať, e, zodpovedať naša e, pani kolegyňa. Ďakujem pekne, vy ste tu veľkí svetoví odborníci, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a daňové úniky, respektíve odborníci, ste odborníci na dohľad a povedali ste, že máme byť veľmi prakticky, pragmaticky a ste teda veľkí Experti zdôrazňujete, že máme konať dopredu, preventívne, ešte pred e, danými trestnými činmi. Čiže pokiaľ ide o tú medzinárodnú výmenu, o no, ten systém, ktorý vstúpi do platnosti roku 2017 a teda aj v súvislosti s inými, s inými vedcami, mám jednoduchú otázku. Tak empiricky, niekto z vás sa pozrel na to, čo je za filtráciou alebo tým líkom tých Panama Papers. Pozrite sa na tie všetky e, nedostatky a chyby, ktoré tam existujú. Identifikovali ste e, všetky tie, e, tie loopholes alebo tie fiskálne finty, ktoré sú v praxi fungujúce. Pani Vajant. Bitte. Uh, Ďakujem pekne my sme si vyžiadali od príslušných orgánov, od členov EBA, ktorí vykonávajú dohľad nad bankovníctvom, aby e, prešetrili túto otázku na národnej úrovni. Toto presne spravili počas leta a zistenia potom e, nám poskytnú. Ešte by som dodala jednu vec, pokiaľ ide o daňovú optimalizáciu, respektíve daňové úniky. To je veľmi nová téma, ktorá bola začlenená do legislatívy poprvýkrát, ak sa nemýlim, pred 8 rokmi. A pokiaľ sa máme pozrieť na všetky tieto nuancy a na lepšie definovanie všetkých týchto otázok, e, tak to e, si bude vyžadovať veľa energie. A naozaj je to také nové teritorium. Ďakujem pekne. Ďalej McCarthy z GUE, ale tohoto nevidím. Ani tu asi nie je, takže vyškrtnutý. Ďalej Bernd Luker. Ja, schön, Ich möchte mich noch Ďakujem pekne. Ešte by som sa chcel obrátiť na pána Telesklafa. Chcel by som sa ešte vrátiť k svojej otázke, ktorú som už spomenul, čo sa týka e, falošných e, totožností a, alebo bielých koní. Hovorili ste o snahe zistiť skutočných vlastníkov, že je potrebné posunúť to na úroveň banky. Chcem sa e, opýtať, ako by to mohla banka urobiť. Ja Eh, si spomínam, keď sa hovorili o teroristickej činnosti, jeden z útočníkov eh, v Paríži napríklad mal sedem rôznych totožností. Napokon sa to eh, ukázalo až z policajného vyšetrovania banka nemohla tieto informácie mať k dispozícii a ďalej biele kone v mm, prípade Putina a napríklad sa ukázalo, Äh, že má nejakého dvorného čelistu, e, ktorý je zapojený do nejakých pochybných finančných transakcií. a tiež e, dajme tomu, že by sa zapojili do nejakej teroristickej činnosti, mali by sme dosť veľké ťažkosti zistiť toto prepojenie. Myslíte si, že sa to dá stanoviť nejako v legislatíve e, v snahe podporovať transparentnosť a, a výmenu informácií, alebo si myslíš, že by sme do toho museli zapojiť aj policajné zložky, orgány činné v trestnom konaní, tak aby bola možnosť odhaliť identitu eh, týchto osôb. Ďakujem pekne, pán Teleskláv. Ähm, Ďakujem pekne za vašu otázku. Isté, že eh, nasadenie bielých koní je e, často využívaným nástrojom, e, keď nechcem, aby sa vedelo, e, čo vlastním, že mám nejaké auto napríklad, tak niekoho takého nasadím. Ale zločinci majú veľkú radosť aj z toho, že si môžu užívať svoj majetok, teda, majetok, teda keď som zločinec, tak až tak úplne sa nedokážem schovať, pretože svoj majetok chtiac, nechtiac ukazujem na verejnosti. Teda postupom času Ehm, teda na nejaké obdobie môže fungovať aj takáto nasadená osoba, ktorá e, vlastne fingovanie môj majetok vlastní, ale dlhodobo to nefunguje. Ak sa teda poskytne možnosť dohľadu aj bankám, tak banka by mala páky zistiť e, totožnosť týchto osôb. A otázka, či by to mali robiť e, samotné orgány, napríklad policajné orgány. Ja um, si takto neprestavujem fungovanie štátu, že by orgány činné v trestnom konaní, dajme tomu, mali sledovať úplne všetkých občanov preventívne. Myslím, že by sa to malo sedieť iba v prípade podozrenia. Nemôžeme e, mať totiž e, pod kontrolou neustále e, všetky aj mizivé rizika. V každom prípade platí, že spolupráca medzi orgánmi musí byť o mnoho prehlbenejšia. Ehm, musíme investovať e, do e, tých oblastí, kde vidíme, že je najväčšia pridaná hodnota v spolupráci. Ďakujeme pekne, pán Telesklav. A teraz e, David Kaza. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. Mám otázku na pána Telesklava. i, a to, čo Povedal pani Komes, to bolo veľmi zaujímavé, tá otázka. Akurát vaša odpoveď nebola taká zaujímavá. E, v, na Malte máme tiež ministra, ktorý bol zaangažovaný do škandalu Panama Papers. E, identifika, identifikovanie to pôvodne bolo e, jednoduché, ale potom vedúci kabinetu premiéra to už bolo ťažšie s identifikáciou a on je veľmi vplyvný človek. Chcem sa spýtať, ako je možné, že máme systém, kde uh, títo politicky exponovaní ľudia sú okamžite exponovaní, aby potom nemohli vykonávať nejaké či už legálne alebo aj tajné dohody. Myslím, že potrebujeme lepší systém, než ten, ktorý máme teraz. Ďakujem pekne. Nech sa páči odpoveď, pán Telesklav. Ďakujem pekne za otázku o konkrétnom prípade sa vyjadrovať nemôžem, ani nakoniec tie detaily nepoznám, ale nemali by sme e, zabúdať na to, že pokiaľ niekto nie je politická osobnosť, tak nepredstavuje riziko. Tak to nie je. E, politicky exponovaná osoba, tá definícia hovorí, že banky a ďalší majú e, posilnenú kontrolu vykonávať v prípade týchto osôb. To neznamená, že nemôžu nič robiť v prípade iných ľudí, pokiaľ niekto má seniorskú e, pozíciu vo vlade, tak to presne to, čo ste povedali e, vy. Otázka je, či má prístup k fondom. Či môže využívať e, svoj vplyv na nejaké rozhodnutia, ktoré, má, ktoré niekomu dajú nejakú ekonomickú e, výhodu. Nejde o to, ako má presne funkciu, ale či ovplyvňuje politickú moc. Pokiaľ ide o finančnú inštitúciu, ktorá je na národnej úrovni, to je možno ľahšie uznať, na medzinárodnej úrovni to možno trochu ťažšie, ale sú mnohé spoločnosti, ktoré takéto informácie môžu e, poskytnúť, napríklad e, komerčné firmy, ktoré túto informáciu alebo takéto informácie e, predávajú za peniaze a my finančným inštitúciám odporúčame, aby ste mi spolupracovali. Ako môžu finančné inštitúcie zistiť, že tomu dochádza napríklad systémy priznania majetku, respektíve aktív, príjmov, Eh, v niektorých krajinách je to proste povinné takúto, takto, takéto prehlásenie eh, poskytnúť a eh, vo všeobecnosti to považované za veľmi užitočný nástroj. Dobre, tie konkrétne prípady budeme riešiť neskôr. Ešte tu mám troch kolegov v rámci Catch DI a potom vystúpia obaja tieňovi, teda obaja spravodajcovia. Tak. Juan, Juan Fernando López Aguilar, socialisti ako prvý, potom pani Schlein eh, a na záver Anna Gomeš. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám otázku na pani Vejan, ktorá tu je za EBA. Rozumiem tomu tak, že hlavné využitie tohto prvého kola stretnutí v rámci tohto vyšetrovacieho výboru je, aby sme si spravili istú predstavu, aby sme pochopili, ako fungujú E, tieto daňové úniky. Už sme sa niečo dozvedeli o agresívnom no, daňovom plánovaní v rámci EÚ, v rámci členských štátov EÚ, ale málo toho vieme a málo sa rozpráva o komplexnom, agresívnom e, daňovom e, plánovaní v rámci USA. Máme isté prepojenie na firmy, ktoré pôsobia tu v Európe. Delaware, Nevada, už sme o tom e, počuli. Malo o tom vieme, ale počuli sme o tom niečo. Čiže prosím, stručne nám povedzte, ako by sme mohli e, lepšie zistiť, aký je e, ten faktický rozmer tých rozhodnutí, ktoré v Delaware alebo v, Nevade padli a Chcem sa spýtať, či v rámci nejakého, nejakej politickej diskusie v USA sa toto rieši, či je tam nejaká možnosť, že by sa status quo zmenilo, či prebieha nejaká politická diskusia v rámci USA, pokiaľ ide o tieto agresívne formy daňo, daňového e, plánovania v USA. Pokiaľ ide teda o e, zisky z týchto schém Delaware a Nevada. E, pán kolega, to sú náročné otázky, neviem, či Eba na to bude vedieť zodpovedať, tak možno by na to vedel zareagovať niekto iný, pani Vejan, pán Teslav. Viete sa k tomu vyjadriť, k tejto otázke spolupráce, alebo či sa k tomu e, dostanem neskôr v programe, alebo pani Melkom z OECD možno sa vyjadri. Ďakujem. Neviem, túto konkrétnu otázku zodpovedať. Akurát chcem povedať jednu vec, a to síce v rámci nariadenia o bankovníctve sú alebo boli isté konkrétne kroky v roku 2013, myslím, že to pochádzalo práve z parlamentu, a to síce bolo nám povedané, aby sme sa sústredili najmä na offshore finančné e, centra. A teda to je koncept, z ktorého môžeme e, vychádzať. Nie je to úplne definované, ale my toto používame na to, aby sme vyžadovali väčšiu mieru povedzme, sústredenia sa zo strany e, bank. Oni poskytujú isté ďalšie služby niekedy svojim zákazníkom, napríklad finančné alebo daňové plánovanie, tak v, takej, v takomto prípade o tom hovoríme, ale takto to môžeme momentálne zaramcovať, pokiaľ ide nariadenie. Ďakujem pekne ďalej pani Melko. Ďakujem, pokiaľ ide o USA, ako som už povedala, je tu odhodlanie dopracovať sa k recipročnej výmene informácií, tak ako tomu je v rámci FAQ. A takisto tu bolo oznámenie v súvislosti s podnikmi typu LLP e, s, jedno, e, s jediným e, členom. A ako som už povedal aj predtým, chceme naďalej spolupracovať aj z USA, ale aj s ostatnými jurisdikciami tak, aby sme sa dopracovali k rovnakým podmienkam, ktoré by boli transparentné všade na svete. Dobre, ďakujem pekne, pokiaľ ide o koordináciu e, finančných trhov. Tam Komisia má iné DG, ktoré túto otázku rieši. S pánom komisárom Moskovi si to potom e, prejednáme a spýtame sa aj jeho tieto otázky. Určite sa k tomu on rád vyjadri, pokiaľ ide o spoluprácu. Ďalej, pani Ali Schlein. Lot, uh, be... Ďakujem. Otázka na pani Malcolm vďaka tomu, že sa objasnilo, že popri dobrom európskom systéme, ktorý tu máme, potrebujeme aj dobrý globálny systém, pretože ináč by sme urobili len také polovičné kroky a samozrejme chceme stimulovať ostatných, aby e, sa neangažovali v praxi vyhýbania sa e, daniam. A dôležité je, aby všetky krajiny fungovali na rovnakej báze. Práve že náš e, parlament to odhlasoval v uznesení vláni nakoniec. Dôležité je urobiť tento významný krok vpred, ale zároveň vieme, že keď aj formujeme tieto nové nástroje, mali by sme zvažovať aj jednotlivé situácie v jednotlivých krajinách, napríklad e, CRS, tam môže nastať problém e, ohľadne rozvojových krajín, pretože nedostatok kapacít o tom sa tu už hovorilo, a to má dopad na viaceré rozvojové krajiny, takže tam nebude k dispozícii dosť prostriedkov ani na, odbornú, na odborníkov, na pracovníkov, ani na techniku. Nemyslíte, že toto znamená riziko, že budú vyčlenené, vylúčené tie rozvojové krajiny? Aj keď je tu práve dôležitosť zachovať eh, korektnú výmenu na informácií na všetkých úrovniach. Ak ste rozumeli, pani Malkom, môžete reagovať, nech sa páči. Ďakujem. Určite som pochopila to, že je potrebné celosvetové umožniť e, vzájomnú výmenu informácií. Samozrejme, že veľmi úzko spolupracujeme e, so všetkými tými rozvojnými krajinami, ktoré chcú túto normu zaviesť a využívať ju. Čiže e, budú mať prístup k informáciám v, danom, e, v danej sfére a samozrejme aj budú musieť poskytovať svoje vlastné informácie do systému. Dôležité je, aby aj tí ostatní partnery mohli využívať tie ich informácie. A okrem toho musia byť priestor aj preto, aby mohli dostávať informácie. A treba proaktívny prístup. Nestačí len spoliehať sa na to, že dostane informácie z nejakej krajiny, ale treba vedieť, čo s tými informáciami a čo je za nimi, napríklad keď ide o presuny finančných prostriedkov. Takže potrebná bude aj patričná analýza takýchto transakcií, respektíve presunov finančných prostriedkov. Samozrejme musíme zabezpečiť, aby všetky krajiny z hľadiska technického mohli príjmať takéto informácie, ale treba zabezpečiť, aby ich aj efektívne využívali. Samozrejme, že to sa týka pre všetkým tých rozvojových krajín, kde sa to má len zaviesť. Pán predseda, ďakujem. Pani Malkom. Posledná otázka. A potom budú nasledovať dva spravodajcovia na krátke vyhodnotenie. A myslím, že potom budeme môcť včas ukončiť. Takže pani Gomez. Bola som jednou z poslanky Európskeho parlamentu, ktorá predkladala sťažnosť eh, ohľadne implementácie. No a tá sťažnosť sa týkala viacerých otázok, a napríklad išlo o dceru angolského prezidenta, kde si ona nemohla otvoriť, alebo založiť účet v viacerých európskych krajinách, ale myslím, že v Portugalsku sa to udialo a potom, že si bola možnosť dokonca požičať peniaze, aby mohla sa zrealizovať kúpa nejakých podnikov za tieto peniaze. Centrálna banka a vláda samozrejme vedia o tomto, o takýchto krokoch. Tade, čo vlády a centrálne banky vám povedia o, tom, o svojej zodpovednosti z hľadiska dohľadu? Na pána Telestáfa mám tiež otázku. Vieme, kaďal e, prúdia peniaze v rámci korupcie a prenia špinavých peňazí. Podarilo sa vám v tomto smere uspieť pri vyšetrovaní? Ďakujeme za otázky. Kto si želá odpovedať? Pani Faňom? Ten, tá prvá vec, pokiaľ ide o vyšetrovanie EBA v súvislosti s nejakým konkrétnym špecifickým prípadom, ktorý ste spomínali. Práve tento prípad ilustruje, že keď dostaneme presné informácie, tak môžeme konať. Takže prebieha to. A tým sa dostávame k záveru spontánnej rozpravy Catch the Eye. A teraz je tu teda, mali sme priestor pre zaujímavé otázky. Chcem poďakovať všetkým a ďakujem pre všetkým pani Malkom, ktorá po, cestou videokonferencie s nami komunikovala. Ďakujem aj pánovi Lenatovi, ktorý už šiaľ musel skôr skončiť. Ďakujem aj o, pánovi Luisovi, teda pani, pánovi Talskáfovi, pani Vajant. A ďakujem za všetky otázky a pripomienky, ktoré odozneli a určite ich ešte vyhodnotíme. Ďakujem všetkým a teraz v krátkosti dáme priestor obom spolu pravdajcom. Pán Kofort, ďakujem mi taktiež poďakovať všetkým účastníkom za diskusiu. Určite budeme ešte v rámci výboru pána ďalej e, spracovať naše podnety. Chcem povedať na tomto mieste, že je jasné, že je tu potreba vytvoriť aj ten register, aj treba realizovať automatickú vzájomnú výmenu informácií a dopracovať sa k tým e, skutočným vlastníkom. A ide o to, aby sa aj tá legislatíva, ktorá je v platnosti, náležite uplatňovala a presadzovala. Tak aj to sa týka bank, e, právnych firiem, dohľadu. Toto, napríklad dohľad v tej oblasti nie je dostatočný a určite je tu priestor pre EBA, aj pre ostatných aktérov. Vieme, že sú tu aj určité právne obmedzenia aj v rámci EÚ v súvislosti s príslušnými kompetenciami členských štátov. Pán Telesklav povedal niečo veľmi dôležité a to sa týka skutočného vlastníctva. Napríklad e, automatická výmena informácií ak chceme toto skutočne realizovať, potrebujeme vedieť viac o transakciách medzi jednotlivými subjektami. Do akej miery tam fungujú len tie natočené osoby, teda bielokone alebo schránkové firmy. Čiže treba zistiť vzťahy medzi tými vlastníkmi firiem. Čo sa dá urobiť v tomto smere? Aký by sme mali v rukách nástroj, ktorý by nám umožnil určiť tie vzťahy medzi ľuďmi, ktorí vlastnia tieto offshore firmy. Napríklad, pokiaľ ide o Panama Papers, tam je to jasné. E, už novinári pripravili podklady na knihu a tam vidíme, že sú rôzni hráči, aktéry a musíme si stále položiť aj tú otázku, máme dostatočné prostriedky aby sme to riešili úspešne. A na záver chcem povedať, že konanie na globálnej úrovni je veľmi dôležité a Európska únia môže zohnať eh, tú vedúcu úlohu, ale samozrejme treba lepšie implementovať už tie normy, ktoré máme v platnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kofol, slovo má pán Jezek, alebo Ježek. Ďakujem za slovo. Môj kolega hovoril o obsahu, ja a zda budem hovoriť viac o procedurálnych aspektoch. V prvom rade vám ďakujem veľmi pekne za zaujímavé pripomienky. Myslím, že tu je viacero e, veci, na ktoré bolo poukázané a môžeme to brať ako vstupy do našej diskusie o možných odporúčaniach zo strany nášho výboru. Ak sa nám podarí ešte navyše E, dostať niečo e, v písomnej forme, veľmi to oceníme. Keď obdržíme tieto odporúčania, samozrejme, že to nebude dosť znamenať, ak sa nám nepodarí implementovať tieto odporúčania. Preto by som vás chcel poprosiť o prípadnú pomoc Myslím si totiž, že budeme potrebovať e, e, spojiť sily a vyvinúť určitý tlak v záujme toho, aby sa čo najviac dobrých odporúčaní implementovalo v praxi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj hosťom. Pán predseda, ďakujem. Peter. Ešte raz ďakujem všetkým a ďakujem aj tlmočníkom, ale predovšetkým ďakujem našim rečníkom. Bola to veľmi zaujímavá schôdza, určite ešte chvíľu potrvá, kým vyhodnotíme všetky vyjadrenia a zdávať, môžeme povedať, že budúce, budúca schôdza bude 8. novembra v Bruseli a pani komisárka Jourova bude prítomná. A potom 14. novembra sa stretneme s viacerými orgánmi Europol, Eurojust, OLAF. A okolo 1. decembra a na programe stretnutie s pánom komisárom Moskovicim a potom u koncu slovenského predsedníctva sa začneme pripravať na hm, predsedníctvo Malty a čo budú chcieť Malťania implementovať. Zatiaľ teda ďakujem vám veľmi pekne ešte raz a ak už sa nikto nehlási o slovo, môžem schôdzu ukončiť. Bola to veľmi úspešná schôdza. Ďakujem vám.